So, schönen guten Morgen allerseits. Wir sind zwar noch... Dobré dopoludne. Ešte je nás dosť málo, ale myslím, že môžeme začať. Už je 10 minút po 9. Najprv k programu. Myslím, že agendu, program môžeme prijať s nasledovnou zmenou. Hlasovanie o prípade EGF e, vozidla Volvo môžeme presunúť na budúce zasadnutie z technických dôvodov. Ešte sme sa nedopracovali tak ďaleko, takže bude to na budúce. Inak nechcem povedať nič. Dnes máme obvyklý e, prekladať tlmočnícky status okrem chorvačtiny a e, galčiny. Budeme mať dve návštevnícke skupiny medzi 15. a 16. hodinou, takže stačí, až sa k tomu vyjadrím dnes popoludní. Potom máme protokol z 11. januára 2016. Nemám pred sebou žiadne zmeny alebo doplnenia. Tým toto môžeme vyriešiť. A tým sme na bode 4. Srdečne vítam pána Pavla Kantínu, predsedu sociálne záležitosti, zamestnanosť. Je tu z hospodárskeho a sociálneho, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Srdečne vás vítam. Chceme aby dochádzalo k výmene informácií, intenzívnejšej výmene o práci vášho výboru. To je pre nás dôležité, pretože si myslím, že v budúcnosti a v otázkach stanovisk a v otázkach legislatívy by sme mali už je spolupracovať. Máme veľmi veľa spoločných rozhraní, takže srdečne vás chcem privítať a e, dávam vám rovno slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Hoci moje meno možno znie po taliansky, som z Českej republiky a je mi potešením predstaviť, zastupovať Národnú radu mladých v Ekosoku a konkrétne skautov, takže vidíme, ako rôznorodé je členstvo našej sekcie a nášho výboru ako takého. E, náš výbor má zástupcov zamestnávateľov, odborov a rôznych zoskupení ako združení, mládežnické organizácie, profesné organizácie a ďalšie. A všetci sa snažíme prispieť k vašej práci našou expertízou z, tele, z terénu, z organizovanej občianskej spoločnosti a pomôcť vám pri vašom rozhodovaní. Takže dovolte na úvod poďakovať za túto príležitosť zúčastniť sa vášho rokovania a predstaviť prácu a priority sekcie SOK Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru Teším sa vynikajúcej pravidelnej spolupráce aj špecifickým e, podujatiam. Ako príklad uvediem včerajšok. E, sme zorganizovali verejný seminár o integrácii utečencov na trh práce. E, bolo nám potešením vypočuť si dvoch vážených poslancov, pani Jen Lambert a pani Claude Holland. Dva dni predtým Eh, zase my sme boli u vás na podujati, ktoré zorganizoval Európsky parlament na tú istú tému. To svedčí o udržateľných dobrých vzťahoch, ktoré máme v oblasti spoločných tém aj v rámci eh, dohode o spolupráce podpísanej medzi parlamentom a našim výborom v roku 2014. Pán George Tassis sa nedávno zúčastnil konferencie Európskeho parlamentu. E, predsedov výborov diskutoval o tom, ako ďalej rozpracovať túto spoluprácu. Táto spolupráca je zameraná, dohoda o spolupráci je zameraná na posilnenie našej spolupráci medzi <coughs> a posilnenie demokratické legitimnosti EU legislatívy. Náš výbor sa zaviazal, že bude pripravovať e, stanoviska včas, e, aby vám ich dal k dispozícii, vám, parlamentu. Parlament, ako viete, môže zadefinovať prioritné témy, kde náš výbor môže poskytnúť e, zásadné informácie pre parlament a takto sa môže zintenzívniť spolupráca medzi spravodajcami. A pripravujeme aj hodnotenia implementácii existujúcej legislatíve a programov, ktoré sú financované z eurozpočtu, aby sme poskytli všetky informácie, všetky relevantné informácie občianskej spoločnosti práve vám. Vrátim sa k prepojeniam medzi výborom EMPL a sekciou SOC vaše aktivity, vaše kompetencie zodpovedajú našim a keď tie naše v určitých oblastiach idú trošku ďalej Eh, napríklad máme aj to, čo je v kompetencii LIBE, migrácia, azyl, ľudské práva, ale aj výbor kult, čo sa týka vzdelávania a výbor fan. Vrátim sa konkrétne k našim aktivitám. Spomeniem to, že okrem práce, ktorú vykonávame v rámci sekcie SOG ako takej, to znamená stanoviska, ktoré pripravujeme, hodnotenia, verejné podujatia a zisťovacie misie v členských štátoch. Môžeme sa spolahnúť aj na prácu observatória trhu práce a trvalých skupín, napríklad IMI, imigrácia, integrácia a dve ďalšie, jedna pre rómske obyvateľstvo a druhé pre ľudí s postihom. Naše priority na aktuálne volebné obdobie, ktoré končí na jar 2018, zohľadňujú samozrejme ciele EÚ, rastu, tvorby lepších a kvalitnejších pracovných mien, stability a solidarity a zároveň aj 10 priorit komisie. Takže zameriame sa na tri hlavné oblasti, hlavné témy. Prvá, investície vrátanie sociálnych investícií, e, inkluzívny rast, kvalitné pracovné miesta, lepšie pracovné podmienky a ľudský kapitál. Druhá oblasť pojednáva s rešpektovaním ľudských základných a sociálnych práv. A tretia priorita, tá je veľmi relevantná, týka sa migrácie, azylu a integrácie. Takže čo je v týchto troch balíkoch priorit? Poprvé, čo sa týka investícií, vrátanie sociálnych investícií, inkluzívny rast, kvalitné pracovné miesta, lepšie pracovné podmienky a pracovný kapitál. Samozrejme, vychádzame z našej predchádzajúcej práce a možno poznáte rôzne stanoviská, ktoré sme pripravili v tejto oblasti, vrátanie iniciatíve zamestnanosti mládeže a ďalšie, ktoré sa týkajú pre všetkým moje náplne práce. V roku 2015 sme spravili štúdiu o zamestnanosti mladých predovšetkým spolupráci s observatóriom e, e, trhu práce, ktorý riešia otázky kvalitných prac, kvality pracovných miest, pracovných podmienok a nezamestnanosti. Takisto ide o zlepšenie pracovných podmienok, e, podpora lepš- ochrany zdravia, a bezpečnosti na práci a demokracie na pracovisku. Pred niekoľkými dňami sme prijali stanovisko k prieskumu, medziročnému prieskumu rastu na roku 2016, vrátanie sociálnych a zamestnaneckých aspektov a mm, predpokladám, že EMPL robí niečo na túto istú tému. Naša kvestia momentálne skúma meniacu sa povahu zamestnaneckých vzťahov a ich dopad na e, mzdu. To je stanovisko, ktoré robíme na požiadavku holandského predsedníctva mohli byť schválené v máji. A samozrejme úzko sledujeme prácu vašu stanoviska ohľadom EU stratégii pre mladých 2014-15 a program Erasmus+. Takisto pracujeme na ambicioznejšej mape politík na inkluzívny sociálny balík do roku 2020 a SOC sekcia zároveň bude monitorovať implementáciu štrukturálnych fondov za nové obdobie 2014-2020, pre všetkým kladúc dôraz na Európsky sociálny fond a v rámci partnerského princípu multivládny princíp. Eh, pripravujeme stanovisko z vlastnej iniciatívy o efektívnosti eh, týchto dvoch fondov v rámci eh, sociálneho boja proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe v rámci stratégie Európa do roku 2020. Čo sa týka druhej oblasti priorít, e, rešpektovanie ľudských základných a sociálnych práv, budeme pracovať na nediskriminácii v januári a smernic e, vo všeobecnosti a o boji proti diskriminácii a boji proti diskriminácii LGBTI komunity. SOK pripravuje prácu eh, na rovnováhu pracovného súkromného života, rodičov, ktorí sa starajú o deti a, pracovníkov, ktorí sa starajú o deti. Pripravujeme aj eh, verejné konzultácie na túto tému. Naša nová skupina pre práva ľudí s postihom bude pokračovať v prácach na implementácii dohovoru OSN o právach ľudí s postihom. A takto prispejeme k práce správe EMPL mm, na tú istú tému. Ďalšia nová skupina inklúzia rómskeho obyvateľstva bude naďalej pracovať e, na stratégii, rámcovej stratégie EÚ a príprave národných stratégií na integráciu rómskeho obyvateľstva. Navyše chceme prispieť k rozvoju Európskeho piliera sociálnych práv ktorý oznámil prezident komisie Juncker a očakávame zadanie na túto tému. Už som spomenul prácu v oblasti boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Len teraz sme prijali zaujímavé stanovisko na požiadavku holandského predsedníctva, kedy vyzývame Európsku radu, aby dodržala svoje záväzky a dostala minimálne 20 miliónov ľudí z chudoby do roku 2020. Takisto pripravujeme, e, pomáhame pri správe Európskeho parlamentu, boj proti chudobe, zabezpečenie minimálnych e, e, životného minima. Čo sa týka chudoby, Chcel by som ešte spomenúť, že v roku 2015 náš výbor venoval svoju cenu Európskej sociálnej spoločnosti za rok 2015 organizácie, ktorá bojuje proti chudobe v Nemecku, Irsku, Francúzsku, Polsku a Fínsku a opäť jeden zo štyroch členov v panele, ktorý učili túto cenu, bol e, poslanec vášho výboru, pán, Lem, pani Lambert. A sekcia a observatórium pre trh práce sa zameria na balík mobility pracujúcich e, a boj proti zneužívaniu. Pripravujeme stanovisko opäť na požiadavku holandského predsedníctva o korektnej mobility, mobilite pracujúcich v rámci EÚ. To by malo byť schválené na našej plenárke v apríli. A samozrejme sledujeme vaše práce o sociálnom dumpingu v Európskej únie. Posledná prioritná oblasť, tá tretia, migrácia a integrácia. To až tak veľmi nesúvisí s vašou prácou, ale do určitej miery predsa len áno, pre všetkým v oblasti integrácie utečencov a migrantov na trh práce. Tu podporujeme spoločnú európsku imigračnú integračnú politiku. Pracujeme na stanovisku vlastnej iniciatívy o komplexnej politike zákonnej migrácie a pracujeme aj na téme integrácia utečencov a ich integrácia, ich zapojenie do trhu práce. Takže pokračujeme aj vo vašich prácach na túto tému. Včera, spomenul som včerajšie úspešné podujatie na túto tému Eh, ocenil som si účasť eh, vašich členov poslancov. Pripravujeme stanovisko na tú istú tému na požiadavku holandského predsedníctva, ktoré bude schválené na plenárke v apríli. Náš výbor pracoval aj priamo v teréne, pracuje v teréne. Máme, by sme viacero misií do 11 členských štátov, aby sme spoznali, ako pracujú organizácie e, občianskej spoločnosti pri riešení prílovu utečencov. Otázka integrácie na trh práce bola samozrejme takisto predmetom diskusie a závery a odporúčania budú dopracované v marci a budú prezentované a odovzdané komisárovi na plenárke. E, e, takisto zorganizujeme ešte viacero podujatí na túto tému. Najdôležitejšie je Európske migračné fórum, je to spoločné podujatie nášho výboru a komisie a bude sa konať tento rok 6. a 7. apríla Takže to je tak hlavná platforma dialogu občanskej spoločnosti o migrácii, azile a migračnej politike. Tento rok sa zameriame na zákonnú migráciu a integráciu a bude to veľmi interaktívna konferencia. Takisto sa tejto téme bude venovať aj bude venovaná aj cena občianskej spoločnosti, ktorú dostane organizácia, ktorá e, mimoriadne vynikajúco pracuje v oblasti migrácie. Čiže na záver dovolte povedať, že priority sekcie SOK nášho výboru a naše aktivity sú proaktívne v rámci legislatívnom životného cyklu, vychádzajúc z dohody o spolupráce s parlamentom. Dúfame, že takýmto spôsobom budeme v lepšej pozícii prispieť k vašej práci. Takže ďakujem za to, že ste ma prijali, ďakujem za pozornosť a ak máte nejaké otázky, rád na ne odpoviem. Ďakujem. Ďakujem, pán Trantina. Už teraz chcem povedať, že na predchádzajúcom zasadnutí koordinátorov sme rozhodli, že sa obrátime na predsedu parlamentu a požiadame vás o stanovisko k tým témam, ktoré ste spomenuli, sociálny pilier, požiadame o povolenie, takže už je to na ceste. Takže v tomto duchu už sa uberáme do ďalšej etapy spolupráce a tešíme sa na vaše stanovisko a na sprievodnú diskusiu. A teraz koordinátori v poradí politických skupín a v poradí prítomnosti prítomných. Zdôrazňujem to z aktuálneho dôvodu. Koordinátori majú slovo, ak sú prítomní, ak nie sú prítomní a uviedli, že sú tu zástupcovia, ktorí sa vyjadria v ich mene, tak to zohľadníme, ale kto tu nie je, ten sa musí postaviť do radu zase vzadu. Dobre, za EPP má slovo David Castle. Thank you, Mr. Chairman. Well, um... Ďakujem, pán predseda. Koordinátori majú veľa roboty, takže niekedy e, nás treba ospravedlniť, keď náš predseda nie je e, prítomný. Takže chcem sa poďakovať pánovi Trantinovi za jeho prezentáciu. Chcel som ho požiadať alebo položiť mu dve stručné otázky. Poprvé, podľa E, predpovede e, zručnosti a spôsobilosti. Takže kedy sa to vráti na úroveň, teda hovorí sa, že na úroveň pred uh, uh, krízou sa to vráti v roku 2020. Takže sú tu uvedené výzvy pre profesnú a odbornú prípravu a Eh, sú to sektory v rámci celej Európy. Ako podľa vás eh, odborná príprava na európskej a národnej úrovni môže zabezpečiť, aby európske pracovné sily mali spôsobilosti a využijú príležitosti, že eh, sa obnoví ekonomický a hospodársky rast. To je moja prvá otázka. A druhá otázka, či si myslíte, že vykoristovaní, vykoristovaní pracovníci sú nepriazniví pre európske hospodárstvo. Dankeschön, dann... Ďakujem, Juta Steinruck. Dobré dopoludne, bola som e, v dopravnej zápche, ale môj poradca mi povedal, o čom ste hovorili, takže pre nás je určite zaujímavé, že v apríli na plenárke predložíte stanovisko e, k spravodlivej práci teda voľný pohyb e, zamestnancov a toto je diskusia, ktorá prebieha v rámci Brexitu. Moja otázka je, či váš výbor sa zaoberal tému Brexitu, či už ste analyzovali prípadné výsledky a aký názor máte k tomu, že prípadne aj voľný pohyb zamestnancov by mohol byť obmedzený. Ďakujem. Ďakujem. Antiu McIntyre nevidím, takže teraz je na rade Alde. Ani tu nevidím zástupcu. Ani zelení tu nie sú. Laura Adžia nevidím. Dominik Matán. Merci, Ďakujem pekne. Pán predseda, ja chcem pánovi Trantinovi poblahoželať k jeho angažovanosti a k tomu, že nám ponúka všetky svoje výsledky a pomoc cez stanoviska a radu, ale obávam sa, že svojou otázkou sklamem pána Trantinu. E, viete, že my pravidelne sa stiažujeme na to, že náš výbor na nič neslúži že európsky poslanci sa pravidelne stiažujú, že slúžia na nič z jednoduchého dôvodu, že jednoducho v konečnom dôsledku, že je to stanovisko komisie, ktoré preváži po tom, čo je to prediskutované na rade. Takže moja otázka, pán Trantina, je veľmi jednoduchá. Naozaj máte pocit, že na niečo slúžite? Že vaša práca je na niečo dobrá? Ďakujem. Keď sa bavíme o lepšej legislatíve a o dohodách e, rady, tak vidíme význam nášho, e, chápeme tam význam nášho výboru. Teraz má slovo Tomás pán Ďakujem e, e, za kom, na komentár koordinátora, ktorý sa e, e, vyjadril, na to nebudem reagovať pretože inak by som sa rozčulil. Som z Nemecka, pán Drandina, teším sa, e, že máme spoločné črty, pokiaľ ide o obsahy. Chcem sa vyjadriť k tretej priorite, téma migrácia. V mojej krajine e, sa vníma, že solidarita, ktorú vždy požadujeme, sa neprejavuje. Ostatné krajiny hovorí, že sa nebude podievať na, podievať na rozdeľovaní e, migrantov čo si myslíte, ako by sme tu mohli napredovať? Urobili ste fact-finding missions, o ktorých ste hovorili ehm, zozbierali ste spoločné skúsenosti. Nedalo by sa zmeniť myslenie ľudí, ktorí sa často nemôžu vyjadriť, ale majú to isté nasmerovanie. Hovoria, že ľudí, ktorí sú dotknutí, ľuďom, ktorí sú dotknutí, chceme pomôcť. Nemohli by sme tu niečo inšpirovať? Možno by pomohla jednotná e, európska azylová legislatíva. Existuje vôbec začiatok možností, aby sme napredovali, alebo sa hovorí, že veľa politických zodpovedných osôb e, mlčí, pretože hovoria, že e, by s tým nesúhlasili občania, ale je to práve naopak, pretože občania nechcú, aby sa vytvárali nové hranice v rámci vnútorných hraníc v rámci Európskej únie E, takže e, hlasy, ktoré sú za zachovanie Schengenu, e, sú tu len ich niekedy nepočuť, čiže lepšia diferenciácia. Niektorí nechcú diferencovať, chcú drevare kladivo, preto otázka z našej strany je nejaká nádej, ktorú by ste nám mohli dať. Ďakujem. Elizabeth Monašatie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda výboru pre sociálne otázky a zamestnanosť, že ste prišli medzi nás. Myslím si, že hospodársky a sociálny výbor má, slúži na niečo keď som bola predsedničkou regiónu, tak som to ocenila a ďakujem aj za vašu prácu. myslím, že aj komisia na niečo predsa len slúži, pretože aj náš výbor na niečo slúži, pretože predsa len pán predseda, párkrát sa nám podarilo zatlačiť e, do kuta nielen komisiu, ale aj členské štáty na témy, ktoré boli pre nás dôležité. Chcela by som vás upozorniť na to, pretože budem musieť spojiť naše úsilia práve preto, aby sme vyhrali v takýchto bitkách a vidím také tri témy, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité momentálne. Prvá bitka, ktorú musíme zviesť spolu, je revízie, strednodobé hodnotenie fondu súdržnosti. Budeme mať problém s Európskym sociálnym fondom v tom zmysle, že operatívne programy boli podpísané na poslednú chvíľu a teda v strednodobom hodnotení bude potrebné dokázať, že aktivity E, zamerané na tvorbu nových pracovných spoločností sú zásadné. Viete, akú veľkú pozornosť v našom výbore venujeme zachovaniu investícií do ľudského kapitálu a tu je potrebné, aby ste vy boli na tej istej vlnovej dĺžke ako my a aby sme mohli spojiť naše sily. Druhá vec je otázka dostať sa z tak E, z toho zmetku medzi zárukou e, pre mladých a iniciatíva pre zamestnanosť pre mladých, pretože to sú dve rôzne veci. Táto iniciatíva podporí politiku, ktorú máme e, v rámci boja proti nezamestnanosti mladých. A to je mimoriadne dôležité iniciatíva pre zamestnanosť mladých, keby zanikla, tak by to nebol žiadny problém, pretože čím menej sa tým budeme zamerať, e, tým viac budeme môcť sa venovať e, potom tej druhej téme návrat mladých e, na trh práce. A tretia téma, tu súhlasím s vami, je to odborná integrácia mladých, e, ktorí majú štatút politických utečencov. My sme minulý týždeň e, vo výbore Ampla hlasovali za túto správu. 80% členov tohto výboru sa, sa vyjadrilo za. Sú tu veľmi konkrétne návrhy a opäť nemôžeme ísť jednoducho s vetrom e, populizmu. A tak ako povedala Juta Steinbrück, Nemôžeme sa v podstate skrývať za národnými hranicami. Je to globálna migračná politika, ktorá má zabezpečiť profesu integráciu utečencov a teda aj my v našom výbore podporujeme občianskú spoločnosť, angažovanosť občianskej spoločnosti pri integrácii utečencov, ale upozorňujem. Jedno dôležité upozornenie treba dať pozor upozorniť vládu aj poslancov na tému relokalizácie, pretože mimovládne organizácie robia veľa preto, aby sa ujali žiadateľov azyla, utečencov, ja to vidím u mňa v mojom volebnom okrsku, ale nemali by sme si mysleť, že utečenci sa zaintegrujú e, na trh práce tam, kde boli prijatí, pretože veľmi často sú to malé dedinky, malé mesta a nie nutne tam, pán predseda, nájdu prácu takže budeme musieť mať mechanizmus relokalizácie a to je problém, ktorý musíme anticipovať jednoducho a preto by som bol rada, aby Európsky hospodársky výbor nám pomohol a podporil túto politiku. Ďakujem. Dankeschön, Claude Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem upozorniť na význam našej spolupráce naše dve budovy sú spojené pasarelou. Myslím si, že by sme ju mali viac využívať, tento mostík krytý, viac ako využívame dnes. Spomenuli ste mnohé veci, ktoré svedčia o tom, že v podstate riešime tie isté témy, tie isté problémy. Je pravdou, že musíme aj ušetriť energiu, maximalizovať v každom prípade e, naše, našu energiu, naše možnosti, naše schopnosti, aby sme niečo dosiahli. To je veľmi dôležité. Nemôžeme ísť proti sebe. E, na, tako, na úrovni nášho výboru, aj na úrovni Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru máme stanovisko, ktoré sa zbližujú a ak sa takéto stanoviska máme, tak môžeme dosiahnuť viac v našom politickom boji. Takže bola by chyba z našej strany, ak by sme nevyužili takúto spoluprácu. Druhá vec, ktorá ma vedie k tomu, že si želáme ešte väčšiu spoluprácu. Je to jednoducho otázka demokracie. Demokracia ide cez reprezentativitu poslancov. Áno, to je zásadné, ale demokracia ide aj cez prepojenie medzi politikou a aktérmi v teréne, ktorých vy zastupujete. Občianská spoločnosť, odborové organizácie, e, organizácie zamestnávateľov a tu si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali a aby sme spolu reagovali na tie otázky, výzvy či problémy európskej demokracie. Jedna otázočka alebo želanie, chcel by som, aby sme spolupracovali. Máme množstvo tém, ktoré sú spoločné, aby sme spolupracovali predovšetkým na téme, ktorá je veľmi konkrétna a reaguje na problémy ľudí v oblasti zamestnanosti. Hovorím o výmene v európskej úrovni máme Erasmus, Erasmus+, plus, sú to veci, ktoré sú osvedčené a som presvedčený, že aj v rámci odbornej prípravy by sme mali ísť ešte ďalej a mať skutočný systém európskej odbornej prípravy európskeho učňovského vzdelávania. Ďakujem a na záver mám na zozname Tania González Benias. No? Nein, keine. Nie. Nemám žiadne ďalšie prihlášky do diskusie. V takom prípade mám, dávam slovo pánovi Trantinovi. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem e, kolegovia za vaše otázky. Myslím si, že veľmi dobre reflektujú široké spektrum tém, e, ktorými sa zaoberáme vo vašom výbore a v našej sekcii. Čo sa týka otázky pána Kancasa. E, e, dopytu po zručnostiach. Toto je otázka, ktorou som sa zaoberal už od začiatku, odkedy som sa stal členom Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru. Zameriaval som sa na validáciu a mobilitu. A myslím si, že tieto dve záležitosti sú veľmi kľúčové pre e, riešenie tejto otázky na európskej úrovni, pretože existuje množstvo stratégií, ako e, to riešiť na e, národnej úrovni, dvojitý systém odbornej prípravy, ale na európskej úrovni validácia zručnosti a profesných kvalifikácií a podmienky pre mobilitu. Toto sú kľúčové otázky a toto zdôrazňujeme v našich stanoviskách. A teraz máme usmernenia pre validáciu, takže toto je veľmi dobrý európsky nástroj, s ktorým by sme mohli pracovať. Keď hovoríte e, o Sedafob a e, máme tu, e, budete tu mať predstaviteľov Serafopu a myslím, že už zajtra. Takže tuto tiež vidíme ten doplňujúci charakter našich výborov, čo sa týka vykoristovania pracovníkov, ktorí e, sú nepriazniví pre efektívnosť. Tu podporujeme európsky sociálny model, samozrejme podporujeme európskych sociálnych partnerov ako kľúčových členov. Snažíme sa zdôrazniť e, potreby boja proti vykoristovaniu takmer v každom stanovisku, e, ktoré sa zaoberá e, zamestnaneckých vzťahov. Toto bude, táto otázka bude dosť záľudná. Máme podporiť dynamický kompromis a niekedy diskusie o tomto kompromise môžu byť veľmi dynamické medzi sociálnymi partnermi. Ja sám som veľmi zvedavý, ako to dopadne, ako to zvládneme Ďalej. Čo sa týka otázky pani Steinruck, voľného pohybu a Brexitu, Nevypracovali sme konkrétne stanovisko k Brexitu ako takému, ale samozrejme riešime aj túto otázku. Ale podporujeme e, pracovnú mobilitu alebo mobilitu, mobilitu pracovníkov. Akékoľvek problémy vyplývajúce z uzatvárania trhov práce, toto je na, pre nás samozrejme veľmi dôležitá otázka. Viem, že niektoré z našich skupín vo výbore budú viesť diskusie s britskými kolegami v Spojenom kráľovstve na jar. Naša tretia skupina sa stretne v Manchestri o dva týždne a toto bude určite jednou z tém, o ktorých sa bude diskutovať. No a to potom bude odzrkadlené v stanoviskách, ktoré vypracujeme. Otázka pána Martinsa, na čo sme dobrí ako výbor. Myslím, že už kolegovia niektorí na túto otázku odpovedali, ale ja chcem eh, zdôrazniť ten doplňujúci charakter a skutočnosť, že vám poskytujeme expertízu eh, z oblasti eh, od koncových užívateľov a snažíme sa prispieť k sociálnemu dialógu, popri občianskom dialógu, ktorý je takisto dôležitý. Otázka pána Mana, solidarita týkajúca sa utečencov. Áno, toto sme zdôrazňovali opakovane v našich nedávnych stanoviskách o balíkoch o migrácii, ale minulý týždeň na plenárke sme urobili to, že sme zdôraznili potrebu zachovania a fungovania Schengenu. Prosím, e, pozrite sa na uznesenie, ktoré sme prijali e, minulý týždeň na plenárke ESC, ESC, EHSV, pretože toto bolo prijaté takmer jednohlasne a naozaj e, sme Mm, zaviazaní, aby sme zachovali Schengen, ale to si vyžaduje vysokú solidaritu v Európskej únii. Pani Moran Chantier, ďakujem, že ste zdôraznili, že HSV má význam. Spomenuli ste kohezné fondy a ESF a fondy pre iniciatívnosti mládeže. E, toto je pre mňa veľmi dôležitá téma osobne. Keď sme sa toto otázkou zaobrali minulé, iniciatívou pre zamestnanosť mládeže, tak ja som bol e, spravodajca tohto stanoviska a chcel som zdôrazniť, že existujú ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené. Poskytnúť financie členským štátom, ale aj tá práca e, poradenstva, služby a všetky záležitosti, ktoré sú takisto kľúčové pre úspech takejto iniciatívy. A naozaj som rád, že môžeme mať e, túto výmenu týkajúcu sa integrácie utečencov na trh práce. Pretože to pomôže len nielen našim spoločnostiam, ale aj spoločnostiam krajín, kde sa uh, utečenci vrátia späť. Pán Loren, ďakujem za to, že ste sa vyjadrili na našom podujatí včera. Tak, takáto vzájomná výmena informácií a priebežné informácie o tom, čo kto robí, e, môže pomôcť posilniť našu spoluprácu a ja dúfam, že Erasmus Plus strednodobé hodnotenie by mohla byť ďalšia príležitosť, ako rozšíriť túto spoluprácu medzi našimi dvoma výbormi. No a na záver mi dovolte sa ešte raz poďakovať za to, že ste nás pozvali. E, naša sekcia SOK je e, vďačná za spoluprácu a tešíme sa na ešte užšiu spoluprácu. Možno, že e, by ste eh, nás mohli požiadať, aby sme niečo vypracovali, aby sme vám poskytli naše znalosti. Ako som už hovoril, budeme pracovať aj na hodnoteniach a zlepšenú spoluprácu so spravodajcami z EMPO a takisto aj ich radi privítame, ako aj vás, pán predseda, na našich zasadnutiach v EHSV. Takže ďakujem a tešíme sa. Herr Präsident, recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich erwähnte ja schon, dass die Koordinator Ďakujem za pozvanie. Už som spomenul, že koordinátori nášho výboru sa dohodli, že sa obratia na predsedu, aby nás vyzvali k stanovisku o sociálnych právach. To našu spoluprácu ešte zintenzívni a v súvislosti s terajšou diskusiou chcem ešte raz dôrazniť, že keď e, správne e, interpretujem výsledky samitu, tak nedia len voľný pohyb zamestnancov, ale otázka lepšej legislatívy, e, otázka refit. Toto je v našom výbore centrálnou otázkou a máme veľkú obavu, že pod aspektom odstraňovania byrokratických bremien, predovšetkým pre malé a stredné podniky, E, sú vypracované viaceré e, predpisy, sociálne práva, ktoré sú vybojované európske právo, ktoré nemožno len tak e, zmiasť zo stola a v tomto určite potrebujeme vašu expertízu a tešíme sa na spoluprácu. Myslím si, že obaja vieme, všetci vieme, že zoznam predovšetkým pri smernici o pracovnom čase je veľmi dlhý a my dokážeme, že tento výbor je veľmi hodnotný pre zamestnancov a sociálne záležitosti v celej Európe a tu sa tešíme na spoluprácu. Ďakujem pekne za vašu návštevu. Mm-hmm. <clears throat> Dobre, takže prejdeme na bod na programe číslo 5. Stratégia EÚ pre Alpský región. Spravodajca je pán Žerom, za, ktorý zároveň e, môže sa ujať slova pán Žerom. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Je mi cťou presvedčiť vám, predložiť vám prvú správu. Európsky parlament a pre výbor EMPLO ide o návrh stanoviska, ktoré predkladáme pre e, výbor hospodárskeho regionálneho rozvoja. Čo sa týka e, rozvoja alpského regiónu, región, ktorý poznám veľmi dobre, pretože Francúzsko predstavuje dôležitú časť tohto územia. Aj keď musím priznať, že hory najznámejšie v mojom okrsku je Monsiš, Mon, San Michel, ktorý má len <laughs> niekoľko 100 metrov nad morom. Alpinsk, alpský región má jedinečnú charakteristiku a je považovaný, tieto charakteristika môže byť považovaná za výhodu, ale aj za nevýhodu. Je to región ako alpský región, podporuje dynamizmus, inovácie a schopnosť hospodárskú súťaž, aby sme lepšie podporili alpský región v jeho rozvoji. Musíme zohľadniť jeho špecifika a nájsť e, e, upravené odpovede v svete globalizácie, starnutia obyvateľstva, klimatických zmien, prírodných rizík, energetických problémov či boja proti odlivu mozgov. To sú všetko témy. V našom stanovisku by som chcel zdôrazniť potrebu rozvoja, hospodárskeho rozvoja tohto strategického sektora ako polnohospodárstvo, cestovný ruch, energetika, bioekonomika, bioprodukcia, zdravie a špičkové technológie. Chcem pripomenúť aj podporu, ktorú je potrebné dať malým a stredným podnikom, ktoré by nemal byť vylúčené z výskumu, pretože naozaj by mohli byť určitým skutočným zdrojom inovácií a tu by sme mali podporiť priestor pre inovácie a výskum, e, inteligentnú špecializáciu a tak prispieť ďalším výhodám Alpského regiónu pre jeho vlastný záujem. Chcel by som vás upozorniť aj na aspekty sezonnosti, a, e, e, ktoré sú typické pre tento región. Treba podpor, potrebné podporovať odbornú prípravu, ktorá pripraví ľudí na trh práce a pre strategické sektory regiónu. Mohli by sme si predstaviť konkrétne napríklad špecifické vzdelávacie centra a regionálne e, e, úrady práce cez internet viacjazyčné. Takisto e, ide o dopravný, o dopravný sektor, intermodalita dopravného sektoru pre ďalší rozvoj regiónu a pre podporu obyvateľstva. Samozrejme, toto sa vypracuje v rámci stanoviska ktoré predloží výbor pre dopravu a cestovný ruch E, výbor pre priemysel a energetiku nepripravilo stanovisko na túto tému. Chcel by som upozorniť, ako je dôležité prepojenie e, na digitálne služby a vysokorýchlostný internet. Chcem pripomenúť, že voľný pohyb osob je predpokladom pre dosiahnutie cieľov hospodárskej, sociálnej, teritoriálnej, územnej, environmentálnej súdržnosti. Bez toho jednoducho nedosiahneme silnú konkurenciu schopnosť, udržateľnú konkurenciu schopnosť ani rovnaké pracovné príležitosti pre všetkých všetkých. Samozrejme, e, e, naše stanovisko je obmedzené, ako všetci viete, e, na pár znakov, takže určite spoločne dokážeme toto stanovisko vylepšiť a prispieť k dobrej budúcej správe Výboru pre regionálny rozvoj. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz páteňovi spravodajcovia, pani eh, Canonáto. Nech sa páči. Ďakujem pekne, teda pán Canonáto. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za e, priestor. Tento, toto stanovisko je naozaj veľmi dôležité, je veľmi citlivé, pretože sa dotýka tém, ktoré sú veľmi zaujímavé, veľmi relevantné pre tento makroregión, makroregión Alpskej oblasti. Ako Ehm, tieňový spravodajca za skupinu SND, tak eh, predložím niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré budú zamerané najmä na to, aby sme posilnili niektoré oceky a zároveň zabezpečili to, že sa budeme viac venovať niektorým konkrétnym témam. Eh, v prvom rade je naozaj veľmi dôležité, aby sme eh, odkazovali na otázky dishomogenity v sociálnych službách, ehm, zdravotné služby a štruktúralné služby, takisto aj poskytovanie služieb v urbánnych centrách v horských regiónoch a zároveň týmto spôsobom spôsobom e, je dôležité, aby sme e, podporovali pracovné a študijné možnosti pre častokrát izolované komunity v horách. Zároveň je dôležité silno zdôrazňovať demografický aspekt, pretože okrem starnutia populácie v týchto regiónoch Ehm, dochádza aj k depopulácii horských oblastí a táto tendencia je charakterizovaná aj v rámci nových migračných tokov. Ehm, to sú témy, ktoré e, sú veľmi aktívne viditeľné a naozaj sme tu e, nedokázali povedzme pozitívne zvrátiť tieto trendy. V každom prípade môže to predstavovať zásadné brzdy a demografické problémy pre rozvoj tohoto regiónu ehm, čo sa týka rozvoju makroregiónu Alp, e, je to obrovský potenciál, cezhraničný potenciál rozvoja turizmu a podnikania. A e, v tomto smere to prináša naozaj dôležité faktory, ktoré môžu podporiť konkurencieschopnosť týchto oblastí. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby makroregión podporoval sociálnu inklúziu a ochranu lokálnych komunít. E, toto všetko sa dá dosiahnuť aj prostredníctvom realizácie a implementácie adekvátnych štruktúr um, in, in, in, implementácie dobrej dopravnej infraštruktúry, podpory široko, rýchlo, širokopásmového internetu. A takisto, ako hovorí aj pán spravodajca, treba silno podporovať malé a stredné podniky, vytvoriť akúsi e, sieť vzťahov, nadregionálnu sieť vzťahov medzi e, zamestnávateľmi, výskumníkmi e, a miestnou populáciou je veľmi dôležité podporovať verejné politiky, ktoré podporujú nové investície, najmä do eh, nových rastúcich priemyselných odvetví. No a v tomto smere je dôležité stimulovať aj tvorbu pracovných kvalitných príležitostí, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sme eh, podporili tzv. digitálny drive a aby sme eh, prirodzene využili potenciál nových technológií. Čo sa týka nových verejných služieb, to súvisí najmä so sprístupnením horských oblastí, prepojovanie vzdialených horských oblastí s urbánnymi centrami a vytváranie e, účinnej infraštruktúry. E, toto je nevyhnutné pre plný rozvoj týchto oblastí, aby sme, doka- aby sme umožnili vlastne pracovníkom z celého širokého e, okolia miest dochádzať za prácou a zároveň by sme to mali využiť ako vektor pre usmernenie rastu nových pracovných príležitostí. No a zároveň je veľmi dôležité zabezpečiť um, dodržiavanie najvyšších štandardov v oblasti práv zamestnancov uh, v oblasti príležitostí a sociálneho zabezpečenia. V tomto smere je nevyhnutné, aby sme zavádzali stratégie, ktoré zabezpečia ochranu sezónnych pracovníkov. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme maximálne valorizovali ľudský kapitál a zabezpečili, že všetci pracovníci v tomto veľkom makroregióne dokážu získať prístup k týmto službám, vzdelávaniu, rekvalifikácií, jazykovým kurzom, tak aby sme umožňovali a podporovali vysokú mobilitu pracovnej sily a zároveň aby sme podporovali potenciálnu zmenu produktívnych kapacít v tomto regióne. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi a teším sa, že táto práca tu vzniká. Teším sa na spoluprácu. No a samozrejme budem rád so všetkými ďalšími témami spravodajcami spolupracovať na ďalšom procese tvorby tejto správy. Ďakujem veľmi pekne a teraz Anna Gerika, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem v prvom rade poďakovať spravodajcovi tohoto e, dokumentu. Otvára tu celý rad rôznych otázok. E, môžeme sa napríklad pýtať, že prečo severný Nemec e, je tieňový spravodajca k tejto alpínskej stratégii. No ja chcem počiarknúť, že na severe Európy okolo Pobaltia sme vytvorili veľmi podobný, regi- podobný program ako ten, ktorý dnes vytvárame pre región Alp môj názor je, že mali by sme e, tie myšlienky, ktoré fungovali v našom regióne, presunúť aj do Alp. Zároveň by som rád nadviezal kontakty s našimi politickými rodinami v Južnom Tyrolsku napríklad. Je tu aj ďalší bod, ktorého by som sa rád dotkol, a je to téma, ktorá nebola ešte otvorená v rámci tohoto stanoviska. A hovorím o dôležitosti rodín a zároveň demografického rozvoja alpského regiónu rád by som e, osobitne zdôraznil túto tému a e, pracoval na tom práve s týmto cieľom. Ďakujem pekne. Neoklis Silikiotis. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V prvom rade dovolte mi poďakovať spravodajcovi pánovi Lavrieux za jeho prácu a za prácu, ktorú vykonal pri príprave tohoto dokumentu dokázal v takomto krátkom texte e, zobrať do úvahy všetky základné piliery európskej stratégie pre región Alp. Ale dovolte mi pripomenúť, že tu ešte stále nie je dostatočný dôraz na témy zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia pre ľudí pracujúcich v tomto regióne. Sociálne zabezpečenie a zároveň kvalita sociálnych služieb a sociálnej podpory, to je oveľa dôležitejšie ako hospodárska súťaž. Videli sme naozaj veľa príkladov z rôznych iných krajín v alebo mimo eurozóny, že prebiehajú programy reštrukturalizácie a tie znamenajú, že dochádza k postupnému rozobraniu sociálneho zabezpečenia a ľudia sa stávajú chudobnejšími. A to všetko s cieľom dosiahnuť väčšiu hospodárskú súťaž. Takže, ak chceme rozvíjať náš ľudský kapitál a tento potenciál, ktorý máme, potrebujeme rešpektovať právo na kolektívne vyjednávanie, potrebujeme posilniť možnosti kolektívneho vyjednávania a zároveň mali by sme podporovať sociálnu ochranu, najmä vo vidieckých oblastiach, ktoré sú stále viac a viac vyľudňované. A to práve kvôli tomu vťahovaniu populácie do urbánnych mestských centier. Hovoríme o výskume, hovoríme o inováciách. Samozrejme, sme, na ino- za, sme za inovácia, za výskum, ale nezabúdajme, že to vytvára aj problémy, pretože to znamená, že je stále nižšia zamestnanosť v niektorých oblastiach. A to práve v dôsledku inovácií. Mali by sme preto pomáhať iným sektorom a modernizovať ich tak, aby tvorili pracovné príležitosti. Musíme to naprogramovať správnym spôsobom. Musíme zabezpečiť, aby sme dokázali Ehm, ľuďom hľadať alternatívne možnosti práce a súhlasíme aj s tým, čo sa tu hovorí o sociálnom zabezpečení v odseku 3, ale súhlasíme aj s tým, že tieto osobitné centra ehm, odborného vzdelávania eh, by mali podporovať dobré práce, kvalitné pracovné, pracovné ponuky, ktoré budú aj stabilné. Takže všetky tieto návrhy potom budú zradené do pozmenujúcich návrhov, ktoré budeme predkladať. Ďakujem pekne. Teraz sa musím ospravedlniť. Bolo mi oznámené, čo sa týka poradia, tak som e, sa trošku zasekol na tomto mieste. Najprv je Nuklies Maria Hakin. Mal byť na rade, mala byť na rade pani Nuklies Maria Hakin. Takže nech sa páči, Mária. Ďakujem pekne, pán predseda, to nie je problém. Uh, budem hovoriť v mene môjho kolegyne, kolegu Iva Vajgla, ktorý tu dnes nie je. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za prvý návrh tohoto textu, ktorý sa zo šírky dotýka viacerých tých dôležitých tém, ktoré by Európska stratégia pre región Alp mala brať do úvahy. Pretože, e, hovorila, ako som už hovorila, e, pozmeňujúce návrhy, ktoré predloží ako tenevý spravodajca pre ALDE, budú ďalej rozvíjať témy, ktoré už boli spomenuté a zároveň počiarkne niekoľko kľúčových bodov ktoré tento e, dokument zatiaľ neotvára. V prvom rade dotknem sa niekoľkých e, tém v súvislosti s terminológiou, ktorá sa používa v tomto návrhu. Terminológiu treba zmeniť tak, aby sme lepšie zobrali do úvahy komplexnosť jednotlivých faktorov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní politik, ktoré rozvíjajú tento región. V prvom rade z veľmi širokej perspektívy by bolo naozaj oveľa vhodnejšie, aby sme hovorili o výzvach globalizácie, The Challenges of Globalization, namiesto The Problems of Globalization. Lebo globalizácia je veľmi široký proces, ktorý eh, prináša tak negatívne, ako aj pozitívne dopady. Po druhé, eh, pojem starnúca populácia, aging population, mohli by sme ho nahradiť pojmom demographic change, že demografická zmena. Pretože to zahrňa komplexný, komplexnú sadu zmien v populácii, ktoré nie sú výsledkom len biologických faktorov, ako napríklad starnutie, ale aj sociálnych faktorov. Okrem iného napríklad je to aj znižovanie miery pôrodnosti. To je dôsledok kultúrnych a societálnych zmien. No po tretie, bolo by oveľa správnejšie hovoriť o pojmoch ako New Migration Trends or Patterns namiesto pojmu Brain Drain ako odliv mozgov. Ako je dôsledok, ako vidíme v Alpskom regióne, nie je to len demografický tok, ale aj migračný tok, najmä v kontexte prebiehajúcej utečenskej krízy. Po štvrté, keď hovoríme o zdravotníctve, ako o jednom z potenciálne strategických sektorov. Mala by tu byť e, špecifická zmienka úlohy sociálnej podpory a zároveň úlohy e, verejného a súkromného sektora poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je to sektor, ktorý poskytuje celú radu odpovedí na výzvy, ktoré prináša demografická zmena a zároveň to predstavuje jednu z kľúčových e, oblastí rastu pracovných príležitostí v EÚ. V neposlednom rade bolo by oveľa viac v súlade s európskymi politikami, aby sme hovorili o digitálnej ekonomike, namiesto aby sme hovorili o najnovších technológiách, latest technologies. V tomto smere je dôležité, aby sme zaviedli také opatrenia, ktoré budú poskytovať širokopásmový rýchly prístup na internet a to je momentálne naozaj výzva, lebo tento prístup je nerozvinutý, najmä vo vidieckých oblastiach alpského regiónu keďže Alpy predstavujú druhú, druhý najväčší rezervoár biodiverzity v Európe a zároveň sú ekologicky nesmierne citlivé. Som presvedčená, že by text mal zdôrazňovať aj dôležitosť e, princípov obehového hospodárstva, najmä v oblasti e, schém ekologickej výroby. Malo by to zahrňať sadu opatrení, ktoré by umožnili udržateľnú správu a riadenie všetkých ekonomických aktivít od výroby cez spotrebu až po správu odpadov. No, nesmieme zabúdať na to, že alpský región podlieha výrazným tlakom, najmä v oblasti využívania, ale zároveň aj ochrany vodných a pôdnych zdrojov. Čo sa týka politik trhu práce, tu musíme povedať, že hoci Alpský región je relatívne, má relatívne vysokú mieru zamestnanosti, sú tu krajiny a podregióny, ktoré majú výrazné problémy. Napríklad Slovinsko, tu je jedna z najvyšších mier nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi a aj staršími ľuďmi, ktorí sú teda nad vekom 55 rokov a to sa stáva štruktúrálnym problémom. V Taliansku, aby som poskytla iný príklad, tak e, medzera medzi zamestnanosťou mužov a žien v tomto regióne je vyššia ako európsky priemer. Účinná odpoveď na takéto rozdiely na trhu práce môže prísť e, zo e, zo sociálneho hospodárstva a sociálno, sociálnej kohézie zavedenej do hospodárstva, aby sa pracovné príležitosti stali odolnejšími voči meniacim sa podmienkam na ekonomickom a sociálnom trhu a zároveň aby dokázali zahrňať aj zraniteľné sociálne skupiny. V tomto smere je nevyhnutné rozvíjať vzdelávanie a učebné osnovy, ktoré budú podporovať podnikateľskú kultúru so špeciálnym a osobitným zameraním na kooperatívne družstevné modely výroby. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité dôležité, aby sme e, pomocou týchto modelov tento text spravili komplexnejším a zároveň, aby sme účinnejšie e, nakreslili tie zložité, ten obraz zložitých víziev, ktorým tento región čelí. Teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami, spravodajcom a chcem mu poďakovať za dobrý kus práce. Ďakujem. Monika Bana za zelených sa ospravedlňuje FTD. Um, sa ospravedlnili. Mara Picoto nie je prítomný, prítomná. Dobre, takže slovo má Dominik Matán. Merci, prezident. Comme tout le monde, je vais... Ďakujem pekne chcel, a pre všetkým príjemný dobrý deň, chcel by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi za to, že bol ochotný byť spravodajcom na túto správu Stratégie Európskej únie pre Alpský región. Ďakujem mu a zároveň mu chcem poblahoželať, čo z dvoch dôvodov. Poprvé, povedal to v odseku preambule jedna. Je to najdynamickejší, najinovatívnejší a najkonkurencieschopnejší región Európy. Čiže v podstate je to povedané, že keby celá Európa fungovala ako alpský región, boli by sme všetci zachránení a myslím si, že Alpský región e, e, tým pádom nie je prioritou. A druhý dôvod, prečo mu blahoželám, je to, že problémy, o ktorých hovorí pre alpské regióny, sú problémami, ktoré nájdeme všade. Okrem oceku preambuly B, to je niečo veľmi konkrétne, to je to sezónny charakter e, ale všetko ostatné môžeme popísať kľudne pre celú Európu. Potom oceku preambulice, tam mám trošku problém. Neviem, ako pán Lavrie chce e, riešiť otázku voľného pohybu osôb, ako chce riešiť problém Švajčiarska. Pretože je jasné, že Švajčiarsko nie je súčasťou Európy, a inteligentným spôsobom riadi pohyb obyvateľstva, predovšetkým e, tých, ktorí prichádzajú pracovať do Švajčiarska. Potom k bodu 1. Áno, tak ako Eh, celý región má asi rovnaké eh, problémy lesníctva. On má, eh, pán spravodajca správne upozorňuje na toto bohatstvo, ktoré nie je dostatočne využité a podľa mňa je to sektor, kde by sa mohli vytvárať pracovné príležitosti. Potom body 2, 3 a 5, k tomu nemám veľmi čo povedať, pretože je to ten istý problém, ktorý nájdeme aj inde, ale k bodu 4 Pán Lavrie hovorí, že je potrebné podporiť udržateľnosť, konektivitu dopravy v regióne s výškom Európy a intermodalitu pre rozvoj e, regiónu a na pomoc obyvateľstvu tohto regiónu. Ja si myslím, že to je predsa len trošku veľa vecí. Je tam veľa diálnic, veľa letísk, veľa tunelov, veľa mostov a neviem, ako by sme mohli to ešte vylepšiť. Ja si myslím, že región, ktorý vôbec nie je ako to tu zaznelo, e, mobilita je tam veľmi ľahká. Pani to samozrejme, e, e, budem rád, keď e, vaše názory a naše názory predstavíme a posuníme pánovi Lavrie. Pani Elizabeth Monašatie, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať Jeromovi Lavrie. E, je to prvá správa, takže sa drží veľmi dobre, ale je to správa veľmi dôležitá pre alpský makroregión. Nás zaujíma predovšetkým v našom výbore EMPLA to, aké páky môžeme použiť pre rozvoj pracovných príležitostí v tomto makroregióne, alpskom makroregióne, čo znamená všetko, čo sa týka rozvoja, čo sa týka podnikov, inovácií, e, digitálneho hospodárstva, ako povedala Marian Harkin. To je všetko veľmi dôležité. Ja by som sa chcela vrátiť k jednej veci, o ktorej sa hovorilo, ale myslím si, že je možné k tomu povedať viac. Spomína sa tam sezónnosť e, pracovných príležitostí. Myslím si, že v e, takom regióne, ako je tento, by sme mali mať možnosť nájsť dohody a zmluvy v spolupráci s iným regiónom, kde je takisto veľká sezónnosť zamestnania medzi cestovným ruchom letným a zimným. E, Možno by sme mohli e, rozvíjať stabilné pracovné príležitosti, potrebné zručnosti v regiónoch, ktoré sú sezónneho charakteru, kde, ktorých pracovné príležitosti sú sezónne, ale zájom sa doplňajú. Mám tu konkrétne na mysli e, cestovný ruch prímorský a cestovný ruch e, horský. Tu by sme mali inovovať a nájsť akúsi stabilizáciu zamestnania, mobilitu zamestnania, to znamená, povedala by som to, zabudnúť na to klasické zaradenie zamestnaný tam, kde bývaš. Jednoducho zamestnaný môžem byť hoci kde. E, a mali by sme využívať práve tú otázku e, sezonnosti. To je dôležité, pretože takýmto spôsobom môžeme zrušiť tie pracovné miesta, ktoré sú nekvalitné a zabezpečiť stabilné e, pracovné miesta. Mali by sme hovoriť viac o takýchto návrhoch a predkladať návrhy na túto tému. A to, čo povedala Marian Harkin, Dobre, sú takí, ktorí sú úplne za, ktorí sú spokojní, ktorí hovoria, že v tomto alpskom regióne všetko dobre funguje. Ja hovorím, že ešte tu stále veľa bielých miest a tieto biele miesta, e, miesta nepokryté novými technológiami, by mali mobilizovať všetkých. Tu v parlamente sa ma minule opýtali, prečo nepošlete fotku alebo správu rýchlejšie. Ja som bola v teréne, Jednoducho tam nebol signál, nebolo pokrytie. Aha, pýtali sa ma, vy tam nemáte signál? No áno, je množstvo oblastí, kde ešte nie je pokrytie a kde musíme vynaložiť lepšie snahy na to, aby sme pokryli aj tieto biele miesta. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, vďaka Bohu, že ešte také niečo je. Povedal som, chvala Bohu, že ešte existujú aj oblasti bez internetu. Dobre, zoznam rečníkov a rečníčiek z výboru sme vyčerpali a teraz máme ešte eh, niekoho za komisiu je to v poriadku. Dobre, nech sa páči, takže sa môžete vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať predovšetkým za všetky vyjadrenia, ktoré sú zdrojom inšpirácie pre našu prácu, keď pomáhame e, členským štátom realizovať makroregionálnu stratégiu, možno určité kontextuálne informácie na doplnenie. Je jasné, že je ťažké zohľadniť všetky problémy, o ktorých sa tu dnes ráno hovorilo jednoducho, z jednoduchého dôvodu. Na požiadavku členských štátov makroregionálnej stratégie väčšinou členské štáty a nečlenské štáty a sú tu makroregionálne stratégie, ktoré sa pripravujú, ktoré sa snažia zameriavať na problematiku e, takú, ktorá dáva zmysel pre tie štáty. To znamená funkčná zóna, ako to my nazývame, a zameriavame sa tu na problémy, ktoré sa lepšie riešia spoločne cez spoluprácu spoločne všetkými zainteresovanými v makroregionálnej stratégii a nie, keby sa to riešilo na národnej alebo iba regionálnej stratégii. To znamená, makroregionálna stratégia je zameraná predovšetkým na základný princíp, ktorým je spolupráca a na snahu nájsť spoločné veci, veci, ktoré zbližujú, kde môžu partnery spolupracovať. A preto na základe skúseností, ktoré máme z ďalších makroregionálnych stratégií, pobaltská stratégia, podunajská či jadranská stratégia, snažili sme sa v maximálnej miere zamerať na priority a ciele, ktoré, o ktorých hovoria zúčastnené štáty tejto stratégii a žiadajú, aby sme spolupracovali. Samozrejme, je tu ešte ďalší princíp. Je to princíp, ktorým chceme zabezpečiť v maximálnej možnej miere e, identifikáciu problémov, ktoré sú zdrojom ďalších e, v týchto regiónoch. Otázka e, dopravy, dostupnosti, konektivity, to všetko súvisí s tvorbou pracovných príležitostí, stabilizáciu držateľných pracovných miest v danom regióne, čiže aj z tohto pohľadu sa snažíme takto spolupracovať a možno preto v makroregionálnej stratégii, ktorú schválila komisia v júli a ktorú schválil, schválil rada v novembri, ste si možno všimli, že tam máme tri ciele, tri doplňujúce ciele. Prvý cieľ tam je otázka zamestnanosti a zároveň sa snažíme prepojiť v maximálnej možnej miere, zaintegrovať do neho aj otázku rozvoja miestneho makroregionálneho systému inovácií, ktoré štáty a re, e, v regióne a parten, partneri chcú riešiť spolu, podporu malých a stredných podnikov v strategických sektoroch v obmedzenom pomerne počte, aspoň teda to je ich menej, ako sa od nás žiadalo na úvod. Takisto chceme riešiť otázku pracovných príležitostí, odbornej prípravy, pri priamom prepojení na tieto strategické sektory, pri priamom prepojení na malé a stredné podniky, ktoré takto získajú podporu, a pri priamom prepojení na tie strategické sektory, ktoré sa rozvíjajú v rámci makroregionálnych inovácií. Takže to sú veci, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a premietne sa to v realite do reality, pretože v piatok v Milane bude stretnutie troch akčných skupín v rámci tohto prvého cieľa. E, bude tu aj koordinácia, ktorú chceme. Požiadali sme účastníkov, aby sa postarali o to, že realizácia týchto jednotlivých aktivít sa koordinovala tak, aby to, čo robíme v vlasti inovácií, to znamená skupina 1, to, čo sa robí v rámci podpory podnikov v rámci skupiny 2 a to, čo sa robí v rámci vzdelávania odbornej prípravy skupina 3, aby sa to všetko koordinovalo, tak aby sme mohli naozaj v maximálnej možnej viere využiť komplementaritu. Ako som už povedal, takisto sa postaráme o to, Samozrejme, chceme zlepšiť situáciu v zamestnanosti. Postaráme sa o to, aby otázka konektivity a dostupnosti sa zlepšila. Um, um Alpský makroregión má dobrú infraštruktúru, to všetci vieme, ale zároveň sú tu obrovské dopravné zápchy pre všetkým nákladnej dopravy. A to je takisto otázka, ktorú je potrebné riešiť. A tu ani nehovorím o tých bielých miestach. Tu by sa mohlo nájsť efektívnejšie riešenie E, čo sa týka mm, realizácie prostriedkov na regionálnej úrovni, ako keby sme to riešili na národnej úrovni. A sú tu v podstate, existujú satelitné riešenia, o ktorých sa už hovorilo a e, aj sa skúmajú. Takže je tu mobilizácia partnermi v zóne na dôležitú tému. Mimochodom, už o tom hovorili aj e, viacerí vystupujúci. Ide o prepojenie a o posilnenie vzťahu medzi horskou a alpskou zónou, ktorá má určité problémy, a s ďalšími zónami okolitými to sú skôr také mestské zóny z hospodárskej stránky, veľmi rozvinuté, veľmi konkurencieschopné a teda v rámci makroregionálnej stratégie je potrebné posilniť prepojenie medzi horskými oblastiami a okolitými mestskými oblastiami. Je to región, ktorý všeobecne sa dá povedať, e, je tu aj uvedené, má, je veľmi hospodársky aktívny a silný a ale predsa len na makroregionálnej úrovni je to heterogénny región a makroregionálna stratégia pre alpský región má za cieľ zhomogeniť tento priestor v prospech hospodárstva, e, ktoré, problémy, ktoré súvisia s obyvateľstvom, demografie, prístup typom, službám, ktoré sú v rôznych zónach makroregiónu veľmi rozdielne a ide o to, aby sme všetky tieto problémy riešili koherentnejšie, konvergentnejšie, e, tak aby sme nakoniec sa dopracovali k regiónu, ktorý bude homogénnejší a ktorý bude môcť rozvíjať hospodárske vzťahy medzi teda to horskou, alpskou zónou a okolitými zónami uspokojivo pre všetkých. Takže to sú ciele, ktoré máme v rámci tejto makroregionálnej stratégie. Práce sa rozbiehajú veľmi rýchlo. Ja osobne som tlačil na to, aby partneri naozaj sa pustili do práce, veľmi rýchlo sme sfunkčnili pracovné skupiny. A ešte posledná vec možno, ktorá bude zaujímať Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorý e, tu vystúpil predchádzajúcemu bodu. Realizujeme platformu, ktorá umožní posilniť prepojenie a návrhy a spoluprácu medzi tým, čo nazývame občianská spoločnosť, neovládne organizácie, ktoré na tejto platforme budú mať akýsi kanál na to, aby mohli predkladať myšlienky, eventuálne zúčastniť sa alebo e, e, zúčastniť sa viacerých e, programov, čo umožní pracovné vzťahy, ktoré nebudú len čisto inštitucionálne pre tento región. Takže to boli určité kontextuálne informácie, pán predseda. Ďakujem. Pán spravodajca, chcete ešte niečo okomentovať, doplniť? Pán Žerom. Pán predseda, nebudem... Pán predseda, neviem odpovedať na všetky odpovede, pretože sa určite budeme ešte stretávať. Často som k dispozícii všetkým tieňovým spravodajcom a každej skupine, aby sme sa pokúsili obohatiť tento text v maximálnej možnej miere, nemám konkrétne pripomienky, možno e, určité formálne otázočky. Švajčiarsko nie je súčasťou Európy, to by som asi nepovedal. Švajčiarsko je súčasťou Európy, nie je súčasťou Európskej únie, ale súčasťou Európy a je v centre tejto špecifickej zóny a je súčasťou aj viacerých uh, legislatív alebo ujednaní s Európskou úniou. Uh, je tu napríklad e, dohoda o voľn e, voľnom, vým, e, voľnom, obcho, voľnom obchode, súčasť alebo teda asociácia k Schengenu, čiže to umožní ďalej rozvíjať aktivity. Aj keď chceme mať hranic, Európu bez hraníc, Áno, je to horská zóna, takže vždy alpská zóna, čiže väčšinou si predstavujeme horskú oblasť, ale je tu aj pobrežná oblasť Trozemného mora. Ehm, Takže kolegyňa Elizabet to vysvetlila. Takisto je tu aj eh, Jadranské more, čiže sú to pobrežné oblasti a je tu veľká komplementarita činnosti. Ehm, práve pre tú komplementaritu sezonnosti. Hovorili sme tu o tom, že slovo problém globalizácie, starnutia obyvateľstva, že toto, te, tieto texty by sme nemali použiť. Tu ide asi o preklad, pretože ja som nehovoril o problémoch, ale o problematike čo znamená prezentáciu témy z rôznych aspektov a nemá to konotáciu e, posúdenia, hodnotového posúdenia samotnej veci. Nechcem tu povedať, že globalizácia a starnutie sú problémy, ale hovoril som o problematike, to znamená ide o skúmanie všetkých faktorov, ktoré súvisia s touto témou. Ďalšia vec, som k dispozícii o tých ďalších veciach diskutovať so všetkými a určite v maximálnej možnej miere zohľadím, zohľadím všetko, čo poviete, ak sa to bude dať tak, aby sme mali stanovisko, ktoré bude mať čo najväčšiu podporu, aj keď e, občas budeme sa musieť rozhodnúť tým či oným smerom. E, čo sa týka politických orientácií, e, ktoré sú väčšinové v tomto výbore pre zamestnanosť. Takže lehota pre pozmeňovacie návrhy je 3. marec 12 hodín. 26. budeme hlasovať v EMPL a vo výbore REGI e, je to 15. 16. jún. Teraz e, bod na programe 6. Ako najlepšie využiť potenciál malých a stredných podnikov, vytvárať pracovné miesta, pán spravodajca Zdislav Krasnodebský, ktorý dostane slovo po tom, čo našich expertov, ktorých sme pozvali na dnešnú tému, tiež necháme najprv prehovoriť. Takže najprv experti, máme dnes výmenu názorov. Je to pán Luke Hendricks, ak to dobre čítam, riaditeľ Európskej asociácie malých a stredných podnikov, kde je? Kde ste? Ani s okuliármi to odtiaľ to nevidím. Potom Veronika Nielsen, e, European konfederácia európskych odborov, potom Adriana Dovgan, od Európska konfederácia uh, Industrial and Service Cooperatives, Marek Izanský, uh, zástupca uh, zamestnávateľov z Polska a člen Polskej národnej Francie pre malé a stredné podniky. A môžeme privítať pána Iana Workera, Managing Director, predseda Rotary Engineering UK Limited. Dobre, takže dúfam, že všetci sú tu. Máte 6 minút. Minulý týždeň sme mali e, vypočutie expertov. Každý z expertov ma tu na pódiu doslova mučil, pretože potrebovali viac ako dvojnásobok času, ktorým bol vymedzený, takže bol by som vám maximálne vďačný, keby ste sa mohli držať tých 6 minút. Pán Hendrix. Thank you, chair, and, uh, thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za pozvanie. Z vedomosti, ktorým sa začalo prispievajú k tvorbu e, pracovných príležitostí a k rastu, je dôležité uznať, že tvorba pracovných príležitostí nie je nutne hlavným cieľom e, SZČou ani povinnosťou. Uvedomujem si, že keďže 50% na nezamestnanosť mladých niektorých krajinách e, dáva túto vetu do šokujúceho kontextu, ale potrebné to zdôrazniť. E, ciele e, SZČO sú viaceré, súvisia s ich osobnými a podnikateľskými cieľmi, takže tvorba pracovných príležitostí k nej môže dojsť, ale je to ako vedľajší výsledok SZČO, ktorí presadzujú svoje ciele. A chceme podporovať podnikateľskú spoločnosť vo všeobecnosti. E, spoločnosti musí uvedomiť túto tému, že je potrebné e, opraviť imič podnikateľov a výhody podnikania. Momentálne je tu príliš veľký dôraz na nevýhody podnikania a sú tu veľké predsudky, ktoré s tým súvisia. Snahy podnikateľov musia byť uznané a odmenené ako zo strany politikov na e, všetkých úrovniach, tak aj zo strany verejnosti. Ak chceme dosiahnuť ciele, e, štátne úrady a politici na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni zohrávajú dôležitú úlohu, pretože musia pripraviť takú legislatívu a také podmienky, ktoré umožia podnikom a podnikateľom, aby sa rozvíjali v prostredí, kde bude korektná hospodárska súťaž. Jeden z hlavných víziev Európy je nedostatok rastu a tvorby príležitosti príležitosti, pretože nie je konkurencieschopná. Priamým dôsledkom je nezamestnanosť, ktorá sa pomaly zlepšuje, ale ešte stále príliš vysoká. Pre všetkým hovoríme o dlhodobej nezamestnanosti. Posilnenie konkurencie schopnosti a vytvorenie podnikateľsky priaznevého prostredia pre podporu tvorby pracovných príležitostí je správnym prístupom. Keďže malé a stredné podniky sú hlavným zdrojom tvorby pracovných príležitostí v Európe, malé a stredné podniky musia byť v centre E, prípravy dobrého prostredia pre tvorbu pracovných príležitostí. Uvediem niektoré údaje. 18 miliónov podnikov zamestnáva viac ako 10 ľudí a za posledné 10 ročie malé stredné podniky vytvorili 85 nových pracovných príležitostí v Európe. Ale napriek kríze malé stredné podniky sú stále najdynamickejšou silou nášho hospodárstva a preto potrebujeme viditeľné, ambiciozne a e, dobré horizontálne politiky pre malé a stredné podniky kroky, či už je to nový plán činnosti na úrovni alebo iné opatrenia. Predpokladom pre malé stredné podniky, aby tvorili pracovné, podmienky, eh, pracovné miesta, sú podmienky pre rast na základe osmých aktivít. Prístup k financovaniu. E, mali by sa to významnou mierou zlepšiť pre všetkým pre malé a stredné podniky s podporou EU programov a štrukturálnych fondov a vytvorením špecifických nástrojov ako e, systémy záruky úverov, ako je to v Kozme či Horizon 2020 ako sa to predpokladá v týchto programoch. Na druhej strane 10 tisíc pracovných príležitosti zaniká každý rok v dôsledku omeškaných platieb. E, aktuálna smernica by sa mala posilniť a zmeniť, aby sa riešili nedostatky. Napríklad štátne orgány, verejné orgány zneužívajú lehotu na verifikáciu a veľké podniky naďalej nanúcu nepriateľné platobné podmienky dodávateľom, ktorými sú malé a stredné podniky. 90 až 120 dní ako splatnosť faktu. Takže mnohé malé a stredné podniky krachujú preto, že verejné orgány či veľké firmy jednoducho neplatia faktúry na čas. Druhá vec, podpora investícií fondy a e, snahy zlepšiť väčší prístup k investičným programom Junckera pre malé stredné podniky. E, inteligentná reglementácia musíme v plnom rozsahu implementovať na rovni EU tzv. Small Business Act a EU by mal stav- vytvoriť reglementačné prostredie, ktoré potrebujú malé stredné podniky, aby nemali zaťažujúcu byrokraciu a zbytočnú administratívnu záťaž. Takže musíme uplatňovať princíp e, prvé veci ako prvé a najprv malé veci, potom veľké veci. To neznamená, že malé a stredné podniky e, výjmeme z legislatívy. Po štvrté, podpora kapacita malých a stredných podnikov pre inovácie. Po piaté, prístup k zručnostiam musíme zlepšiť to, že ľuďom chýbajú základné zručnosti, digitálne zručnosti, odborná príprava, e, učňovská príprava, predovšetkým e, výuka na pracovisku, podnikanie, pretvorbu pracovných príležitostí. Musíme zabezpečiť dostupnosť podporných služieb a efektívnych prostriedkov tých organizácií, ako aj dobrú kvalitu verejných služieb. To je dôležité predovšetkým pre menšie podniky, tradičné malé podniky a startupy. Po 8. tvorba pracovných príležitostí nevznikne bez silnej podpory podnikania, tvorba nových firiem a expanzie existujúcich firiem. Takže akčný plán o podnikaní do roku 2020 by sa mal seriózne implementovať, ako aj sledovať jeho plnenie. A tak ako to bolo dohodnuté v rámci uh, E, partnerov, sociálnych partnerov mláď, pre mládež a pre zamestnanie. Podnikanie je práve dôležitým nástrom pre boj proti nezamestnanosti. Od, uh, už v školách by sa malo začať učiť podnikať. Uh, malé podniky budú vytvárať pracovné miesta a budú za, najímať viac ľudí, iba ak to trh dovolí, ak budú mať kvalifikované pracovné sily, ak trhy práce budú dostatočne flexibilné, ak zamestnávateľia sa budú môcť oprieť od širokú škálu rôznych zmluvných zamestnaneckých vzťahov, ak náklady na pracovníkov budú prepojené na produktivitu a ak systémy daní a dávok nebudú penalizovať. Ale otázky trhu práce e, sú kompetencie pre národnú úroveň, čiže štáty a sociálnych partnerov. Čo sa tu dá spraviť? Pre všetkým podporovať reformy na zlepšenie fungovania trhu práce a konkurencieschopnosti cez koordináciu politik zamestnanosti a sociálnej politiky, hľadanie patričnej finančnej pomoci, uľahčenie mobility pracujúcich, plné uplatňovanie e, princípu začneme od malých vecí a e, podpora ochrany a zdravia na pracovisku. Tu sme za zjednodušenie legislatívy, lepšiu e, implementáciu na miesto novej legislatívy a zamerávanie sa na e, podniky špecifické pre podporu malých a stredných podnikov. Ďakujem. Dankeschön. Nun hat als nächste das Wort Veronika. Teraz Veronika Nilsson, zástupkynia um, generálneho riaditeľa ITUC e Veronika. Ďakujem pekne. Takisto sa chcem poďakovať za to, že ste pozvali ITC e na toto vypočutie. Ehm, malé a stredné podniky sú chrbticou európskeho trhu práce, čiže investície a umožnenie, aby vytvárali pracovné miesta, je dôležitá priorita pre ETUC, ale Existuje veľmi málo výskumu o vytváraní pracovných miest v malých a stredných podnikoch a pritom vytvárajú 67 zamestnanosti, ale možno viete, že Eurofond vypracoval zaujímavú správu, ktorá sa zameriava na túto otázku vytvárania pracovných miest v malých a stredných podnikoch. A táto správa poukazuje na to, že malé a stredné podniky vytvárajú pracovné miesta, keď sú mladé, inovatívne, keď fungujú medzinárodné, majú široké stratégie a dobré investičné stratégie, ale to sú interné faktory. Takisto sa musíme pozrieť na externé faktory, ktoré sú rovnako dôležité. A myslím si, že my ako ETUC si uvedomujeme, že politiky, ktoré boli e, vytvárané za uplynulé roky ako reakcia na krízu, mám na mysli predovšetkým finančnú austeritu, tieto politiky e, a výsledok týchto politik je nedostatok eh, dopytu v našich spoločnostiach, pretože sme videli škrty eh, miest eh, v spotrebe, pokiaľ ide o príspevky pre nezamestnanosť, zdravie a poistenie a takisto je nedostatok investícií. Investície sa znižovali počas krízy a ešte aj dnes, keď vidíme nízku obnovu, tak investície stále klesajú, čiže je to pod investičnou úrovňou, hlboko pod investičnou úrovňou, aká bola pred krízou. A myslím, že tieto politiky ešte stiažili malým a stredným podnikom e, prístup k financiám a to bol jeden z bodov, ktorý už e, nastolil kolega. To je to, čo malé a stredné podniky potrebujú a to je dôvod, prečo komisia spustila akčný plán pre úniu kapitálových trhov. Ale pokiaľ ide o e, centrum týchto prekážok pre malé a stredné podniky, sú výzvy, ktoré si vyžadujú politickú intervenciu a poprvé, že kapitálové toky e, idú do špekulatívneho finančného sektora a po druhé takisto e, sa to vzdialuje od investícií, ale investície, pokiaľ ide o začiat, začiat, začínajúce podniky, ale plynú skôr do väčších spoločností. Takisto sme videli, že na základe LuxLeaks a pokiaľ ide o e, daňové úniky, tak tu je veľmi dobre vidieť rozpor medzi právnymi záväzkami, ktoré sa aplikujú na veľké spoločnosti a tými, ktoré sa vzťahujú na malé spoločnosti. A veľké finančné inštitúcie, ktoré nie sú malé a stredné podniky, Takže regulácia musí byť centrom stratégie umožňovania a podpory malých a stredných podnikov v raste a poskytovať pracovné miesta za priaznivých podmienok. Takisto pokiaľ ide o vplyv financovania európskych ekonomík, tak e, to, čo som e, chcela zdôrazniť, pokiaľ ide o investície, tak počas krízy viaceré nadnárodné podniky e, majú obrovské množstvo financí, ale toto sú časy, kedy potrebujeme naozaj investície a myslím, že toto naozaj prispelo ešte k tomu, že naša ekonomika sa znižovala ešte v čase, keď máme veľmi slabú obnovu ekonomiky. Ale na rozdiel z veľkých spoločností sú to malé a stredné podniky, ktoré pravdepodobne budú investovať do rastu. Takže aby sme podporili malé a stredné podniky, potrebujeme rôzne ekonomické politiky a myslím, že všetci viete, že ETUC sme spustili investičný plán, takže máme Junckerov plán, ale to nie je príliš ambiciozný plán. My by sme chceli vidieť oveľa ambicioznejší investičný program, ale my sme navrhli je investícia 2% HDP každoročne e, počas obdobia 10 rokov, aby sme mohli investovať do našich ekonomík, do e, odbornej prípravy, e, do verejných služieb Eh, do starostlivosti o deti a mládež. A toto je najlepší spôsob, ako splniť sociálne, ekonomické a ekologické ciele, ktorým čelíme. Myslím, že môžem povedať, že investícia do eh, rozvoja zručnosti je veľmi dôležitá pre malé a stredné podniky. Počas kríz veľká väčšina členských štátov znížila investície do vzdelávania a vo viacerých členských štátoch eh, tieto investície sú pod úrovňou ako to bolo pred krízou. Čiže ešte stále sa snažíme nadviazať na to, čo bolo pred krízou, ale ešte sa nám to nepodarilo. Čiže potrebujeme viac investícií do oblasti vzdelávania. Musíme zvýšiť úroveň znalostí, zručnosti a kompetencií a zároveň musíme zaplniť e, zväčšujúcu sa medzeru medzi tými, ktorí sú málo vzdelaní a ktorí sú vzdelaní a tu je dôležitá úloha sociálnych partnerov, ktorí musia zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, pokiaľ ide o e, digitálne zručnosti, ktoré budeme potrebovať do budúcnosti, aj sem treba investovať do, týchto, do tejto prípravy. A potom ešte na záver, než mi vyvrší čas, chcem nastoliť otázku e, reglementácie podnikov, pretože toto sa vníma ako e, záťaž. Často je to identifikované ako faktor, ktorý môže pomôcť alebo zabrániť malým a stredným podnikom pri fungovaní. A viem, že lepš- agenda pre lepšiu legislatívu tu sa uvádza, že malé a stredné podniky trpia vysokou mierou e, administratívny, ale takisto je to o vytváraní rovnakých podmienok pre všetkých, e, že tie isté pravidla sa budú vzťahovať na všetky spoločnosti a <clears throat> Nemyslím, že ide o výnimky e, z legislatívy pre malé a stredné podniky. To nie je správna cesta, ale pravidlá e, ustanovenia môže uľahčiť e, život malých a stredných podnikov a toto treba zdôrazniť. Toto neznamená, že chceme zaťažovať spoločnosti zbytočnými pravidlami a ak tzv. byrokracia môže byť znížená bez negatívnych dopadov, aby sa dosiahli ciele konkrétnej legislatívy, tak je to v poriadku, voči tomu nemáme výhrady, ale takisto chceme, aby e, legislatíva sa ľahko implementovala, aby e, zabezpečila istotu a aby e, nespôsobovala zbytočnú záťaž. Nechceme ale nejaký zjednodušený režim pre malé a stredné podniky, to rozhodne nie a nesúhlasíme s žiadnymi výnimkami pre mikropodniky. Toto nejako nepomôže vytvoriť jednotné pracovné podmienky a jednotné súťažné podmienky na trhu. A ešte posledný bod, eh, chcela som povedať len to, čo eh, správa Eurofound naozaj počerkuje. A síce, že kvalita pracovných príležitostí a kvalita práce sa zhoršuje v malých a stredných podnikoch, čo sa týka istoty práce, eh, vzdelávania, kariérnych možností a ďalšieho rastu. A nemali by sme sa predtým skrývať, pretože keď hovoríme o tvorbe pracovných príležitostí, treba hovoriť o akých pracovných príležitostiach hovoríme. Chceme kvalitné pracovné miesta. A to je zodpovednosť aj pre vás, pre nás, aby sme zabezpečili, že nevytvoríme len akýkoľvek typ práce, ale kvalitné pracovné miesta. A je to aj téma eh, nedeklarovanej práce. To je najmä dôležité eh, pre malé a stredné podniky, pretože eh, oni sú najviac ohrození nekalou hospodárskou súťažou. Preto vítame túto platformu, ktorá má byť vytvorená. E, chceme poďakovať tomuto výboru, chceme poďakovať vám za tento dobrý výsledok, ale táto platforma je len prvý krok. Ďalšie kroky budú ďalej nevyhnutné a vyžadované preto, e, aby sme viac a účinnejšie bojovali proti nedeklarovanej nepriznanej práci. E, ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Jana Dovgan od zrušenia Sikopa Europe. Ďakujem pekne, budem hovoriť po francúzsky. Ďakujem za pozvanie. Áno, zastupujem CECOP, konf- Európska konferencia e, e, družstiev e, v oblasti služieb. E, predstavujeme asi 58 e, tisíc e, družstiev, ktoré zamestnávajú 1,5 milióna ľudí asi. Čo sa týka európskej scény, je tu množstvo malých a stredných podnikov v rôznych podobách právnych a e, družstva sú jednou z právnických foriem a preto sme tu, lebo predstavujeme v podstate rôznorodosť podnikov európskych e, na európskej scéne a dúfame, že táto rôznorodosť sa premietne aj do správy a spomenie v správe e, družstva sú typické tým, že je tu špecifický systém správy a demokratickej kontroly. E, Ide o to, že profil, e, teda zisk, sú zisky opätovne investovaní do podnikov. Čo sa týka družstiev v oblasti služieb, sú to zamestnanci, ktorí sú väčšinou členmi družstva a teda sú aj e, akoby majiteľmi a vedúcimi pracovníkmi, manažérmi tohto družstva zároveň. A samozrejme e, v centre družstiev, týchto typov družstiev je práve tvorba pracovných príležitostí. Je dôležité spomenúť, že v roku 2008 viaceré štúdie poukázali na to, že e, družstva v oblasti služie boli odolnejšie e, počas krízy ako tie, ktoré neboli asociované v družstvách v tom istom regióne, v tom istom sektore. A táto odolnosť sa premieta alebo teda je stanovená tým, že je tu menšia strata pracovných príležitostí a menšia miera zadlženosti. Zajímavé faktory, niektoré krajiny ako Francúzsko, Taliansko či Španielsko, miera tvorby pracovných príležitostí v družstvách bola vyššia e, ako vo všetkých ostatných iných formách e, e zamestnania. To platí predovšetkým o oblasť e, služieb, čo sa týka kvality pracovných príležitostí, to je takisto dôležité spomenúť E, naše podniky je, majú vysokú mieru dlhodobých pracovných miest a zároveň je tu aj interná mobilita v rámci podnikov a zároveň je dôležité zdôrazniť aj to, že je tu veľký podiel žien a mladých ľudí. Uh, Eh, v pozíci- vedúcich pozíciách eh, takýchto družstevných podnikov. Ďalšia dôležitá vec pre nás, ktorú by sme dnes chceli spomenúť, sa týka toho, že viac ako tisíc podnikov v našej sieti eh, sú vytvorené po formou odovzdania podniku zamestnancom alebo odkúpenia podniku zamestnancami v prípade rizika uzavretia podniku. Uh, od poslednej krízy je takýchto podnikov stále viac, pre všetkým hovorím o Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku či Taliansku. Je dôležité pre nás, aby otázka odovzdania podniku do rúk zamestnancov sa správe spomenula, pretože si myslíme, že Európska únia nemôže investovať jednoducho len do tvorby nových pracovných miest a do startupov. Je dôležité, aby boli prijaté opatrenia a iniciatívy na záchranu existujúcich ohrozených pracovných miest a na záchranu podnikov, e, ktoré sú vystavené riziku zániku. A takéto odkúpenie podniku zamestnancami je jednou z mnohých metód e, zachránenia podniku, nielen zachránenia hospodárskej činnosti a zamestnanosti, ale aj zachránenia poznatkov, znalostí, ktoré sú regionálne, lokálne a ktoré mm, e, zanikajú. Sú štatistiky, ktoré svedčia o vysokej miere prežitia práve vďaka odovzdaniu podniku zamestnancom a e, miera zamestnanosti, miera tvorby proste je dôležitá. Nemám tu štatistiky, ale nájdete ich na našej stránke a ak chcete, tak vám ich dám k dispozícii následne. Je dôležité pre nás, opakujem ešte raz, aby sa hovorilo o odovzdaní podnikov zamestnancom, pretože dokonca v tých krajinách, kde takéto postupy existujú, málo o tom vedia odborníci, e, účtovníci, sudcovia, právnici, aj samotní zamestnanci. Takže je veľmi dôležité propagovať takúto možnosť. Vidím, že už e, som prekročila môj rečnícky čas e, možno niekoľkými slovami ešte na záver. Uh, malé a stredné družstva e, sa potýkajú taký, s takým istým problémami ako ďalšie malé a stredné podniky, čo sa týka tvorby pracovných príležitostí, nových pracovných príležitostí, o tom už hovoril kolega. Uh, hovorím o otázke e, ne, neuhrádzania faktúr a nedostatočného prístupu k financiám. Malé a stredné podniky a družstva vo všeobecnosti uh, sú často diskriminované zo strany bankových inštitúcií e, pri žiadosti o úvery, ale aj zo strany štátnych podnikov pri e, výberových konaniach sú diskriminovaní pre všetkým v strednej a východnej Európe a zároveň sú tu aj problémy prístupu k finančným prostriedkom, ktoré sú e, m, pre malé a stredné podniky, ale nie sú prístupné pre družstva. Takže táto rôznorodosť foriem, ako opakujem, form podnikania by mala byť uznaná a e, budeme radi, ak sa správe spomenú aj družstva, pretože to vyšlo jednoznačný signál smerom k členským štátom Európskej únie. Ďakujem pekne. Dankeschön hinsichtlich der Eigentumsformen. Čo sa týka foriem vlastníctva, s vami súhlasím. Ja som preniesol svoj predchádzajúci podnik na mojich e, bývalých spolupracovníkov, takže chápem, čo ste spomenuli. Teraz má slovo Marek Izanský z Polskej asociácie malých a stredných podnikov. Nech sa páči. Vzrostu zatrudnenia i ograničenia. Ďakujem, dámy a páni. Tento rozvoj alebo diskutovať o stabilnom hospodárstve je možné len v prípade, že budeme mať stabilný rast pre sektor malých a stredných podnikov. Budem hovoriť teraz o tom rozhraní medzi podnikateľom alebo o, tom, o tej komunikácii medzi podnikateľom a štátnou správou. Pretože spôsob, ako sa štátna správa, administratíva správa k podnikateľovi, to priamo ovplyvňuje to, ako dokáže vykonávať svoju, polno, svoju podnikateľskú aktivitu. A v Polsku je toto téma, o ktorej sa veľa nehovorí, ale preto je veľmi dôležitá. Po e, páde komunizmu e, sa malé a stredné podniky tak silno rozvíjali, že vytvorili za niekoľko rokov 70 pracovných príležitostí a 70 daňových príjmov do rozpočtu. Za to všetko e, vďačíme obrovskému odhodlaniu polských podnikateľov, ktorí boli mimoriadne úspešní, napriek tomu, že začínali tak povediať z úrovne nula. A to napriek tomu, že sa museli vyrovnávať s obrovskou konkurenciou a že museli um, všetci bojovať s negatívnym postojom štátnej správy, neúčinnosťou súdov, neefektívnosťou verejnej správy. Dalo by sa povedať, že bez týchto, bariérov, ktoré by im, bez týchto bariér, ktoré by im predkladal štát, by sme mali ešte viac pracovných príležitostí a menej šedej ekonomiky. Ale bohužiaľ, pre rozvoj, podnik, pre rozvoj sektora malých a stredných podnikov a aj preto, aby sme zachovali jeho súčasnú úroveň, um, to všetko sa ocitá pod obrovským tlakom práve preto, lebo štátna správa sa naďalej nedokáže zbaviť toho um, zvláštneho predsudku z minulého systému, že každý podnikateľ je potenciál, potenciálny zdroj podvodov a únikov zo štátneho rozpočtu. Zdá sa, že politici stále nechápu, že podnikatelia sú základňou pre rozvoj krajiny a polskí podnikatelia nikdy e, nedokázali e, presvedčiť štátnu správu o tom, že majú pravdu do jednej z tých základných bariér rozvoja e, malých a stredných podnikov by som chcel zaradiť aj skutočnosť, že už mnoho rokov sa príjma legislatíva, ktorá sa doplňuje eh, tzv. Eh, doplnkovým systémom, čiže doplňujúcimi, eh, pozmenujúcimi návrhmi spätne a vidíme, že sa takýmto spôsobom výrazne zhoršuje vymožiteľnosť práva v praxi. Ďalej vidíme tu aj ďalšie problémy, ktoré súvisia s administratívou, ktorá je mimoriadne časovo náročná a tento, tento čas by sme namiesto administratívy radšej mohli venovať rozvoju nášho podnikania. No a s podnikateľmi sa zachádza ako s predmetmi zo strany štátu, ako s neživými vecami. Štátne orgány sú veľmi uh, svojvoľné v tom, ako si vykladajú rôzne situácie, e, rôzne e, právne dokumenty, rôzne predpisy. A je to vlastne možné len preto, že e, štátni úradníci nie sú nikdy držaní e, na zodpovednosť za to, ako konajú a ako rozhodujú. Neexistuje vlastne nejaký spôsob, ako ich brať na zodpovednosť. Zahraničný kapitál, samozrejme, my ho vítame e, v Polsku, ale oni majú oveľa lepšie, výhodnejšie podmienky než e, polskí podnikatelia a to je presne proti duchu slobodnej hospodárskej súťaže. Ďalej, čo sa týka rozvoja, alebo teda rastu šedej ekonomiky, šedá ekonomika samozrejme je nepriateľ tak pre podnikateľov, ako aj pre štát, a to najmä preto, že to vlastne podporuje nekalú hospodárskú súťaž pre firmy, ktoré konajú alebo podnikajú korektne a e, legálne. A zvyšuje sa tým vlastne e, aj e, náklad na prácu. To podporuje aj nepriamo šedú ekonomiku. To je napríklad v Polsku, že hrubá cena práce je mimoriadne vysoká a vlastne tá znevýhodňuje legálne podnikajúcich podnikateľov, ktorí nedokážu v podstate uniesť toto bremeno, keď majú čeliť aj konkurenčným tlakom a takýmto spôsobom sa vlastne firmy aj ľudia vtláčajú ďalej do nekalej hospodárskej súťaže. Máme veľmi zle naplánovanú um, daňovú politiku, najmä čo sa týka spotrebné dane a dane z pridanej hodnoty. Pretože zdá sa, že to sú vlastne len jednoduché nástroje na zvyšovanie rozpočtových príjmov centrálnej vlády. Keď sa teda pozeráme na dôsledky ktoré tu máme, tak tu vidíme, že tu máme veľkú skupinu mladých a šikovných Poliakov, ktorí emigrujú a ktorí vytvárajú pracovné príležitosti a podporujú rast v iných krajinách ako Polsku. A hoci mnoho občanov eh, by naďalej mohlo rozvíjať podnikateľské aktivity v Polsku, rozhodujú sa, že tak konať nebudú práve kvôli eh, tomu, ako sa k ním správajú eh, daňové orgány. Napríklad leasingová firma. Ja som mal leasingovú firmu, zamestnával som 14 ľudí a nás zničili daňové úrady v 90. rokoch. Všetci zamestnanci prišli o prácu. A trvalo to takmer 20 rokov, kým sme v podstate mohli konečne dokázať, že obvinenia z tých porušení daňového práva boli absolútne nepodložené. Takže máme naozaj veľmi veľa príkladov ako práve tento, pretože um, Málo ktorá firma si môže dovoliť sa súdiť 20 rokov, už len kvôli nákladom na súdne trovy. Takže čo môžeme spraviť? A to je zda tá najdôležitejšia otázka, ktorá pred nami je. Musíme pomôcť vytvoriť situáciu, kde budeme mať zjednodušené daňové právo. Máme tu veľmi nejasné, veľmi nejednoznačné e, regulácie, ktoré upravujú daňovú správu, daň, výber daní a jediný spôsob, ako to zmeniť, je zaviesť princíp, kde akákoľvek pochybnosť bude posudzovaná v prospech daňovníka. Pretože momentálne je to tak, že súdy uplatňujú opačné pravidlo. V prípade pochybnosti sa vlastne vždy rozhoduje v, v mene alebo teda e, v prospech daňových úradov. Takže naozaj by sme to mali celé zvrátiť a začať e, tento systém posudzovať z opačnej strany. Mali by sme zaviesť aj základnú zodpovednosť e, úradníkov. Úradníci by mali byť posudzovaní len na základe toho, ako konajú v súlade s právom. A mali by sme v neposlednom rade zmeniť aj mentalitu daňových úradov. Jedna z tých hlavných, jeden z hlavných, e, jedna z hlavných úloh daňových úradov je v podstate zabezpečovať stabilný výber prostriedkov pre štátny rozpočet a to by malo byť vlastne kráčať ruka v ruke s rastúcou rastujúcou, rastujúcou a zároveň bohatšou eh, podnikateľskou sférou, ktorá účinnejšie podporuje eh, daňovú, daňový výber. No a posledný rečník, Otázka, ktorú dnes vlastne máme otvorenú, je, ako dokážeme naplno vytvoriť eh, potenciál, tvorbu, potenciál tvorby pracovných príležitostí malých a stredných podnikov. Veľmi dobre o tom hovorili predchádzajúci rečníci. Malé a stredné podniky tvoria zásadnú časť tvorby pracovných príležitostí a eh, kongres TUC v Spojenom kráľovstve E, zistil, že zamestnanci v malých a stredných firmách sú spokojnejší s prácou práve vďaka flexibilite, vďaka neformálnosti vzťahov v malých a stredných podnikoch. A rád by som aj e, zopakoval to, čo hovorila prvá rečnička, lebo sa to zhoduje s tým, čo si myslím aj ja. A síce, že malé a stredné podniky e, majú hlavný dôraz na tvorbu pridanej hodnoty a tvorbu bohatstva. Nie je to primárne tvorba pracovných príležitostí, to je skôr taký vedľajší produkt, ako dokážeme zabezpečiť. Takže Rád by som sa na to pozrel z dvoch strán, na túto, na túto otázku. A síce ako dokážeme ehm, zvyšovať ehm, rast malých a stredných podnikov, ako podporovať ich potenciál prerasta. Počuli sme o tom, že teda e, veci sa nezlepšujú, je to najmä otázka dostupnosti úverov, dostupnosť financií, ehm, podnikateľské granty, e, zároveň e, výnimky z daňových príspevkov, podpora firiem pri vývoze, a zároveň podpora vývozu aj zručností a zároveň podpora zručností, ktoré umožňujú rast a tvoriť pracovné príležitosti. Takže podľa tohoto všetkého chceme podporovať e, tieto firmy a zároveň, ako náhle budeme mať rastúci a prosperujúci sektor malých a stredných podnikov, potrebujeme odstrániť bariéry a akési prekážky alebo teda demotivačné prekážky, ktoré demotivujú podnikateľov pri nábore nového personálu. Je tu celý rad rôznych prekážok, ktoré im vlastne stoja v ceste pri tvorbe bohatstva a je veľmi dôležité odstraňovať tieto bariéry, tak aby malé a stredné podniky dokázali tvoriť pracovné príležitosti. Takže čo je to, čo demotivuje Ehm, čo vlastne odrádza malé a stredné podniky od toho, aby naberali nových zamestnancov. Myslím si, že tu sú tri také oblasti, ktoré dokážem pomenovať, ktoré demotivujú, odrádzajú ľudí od náboru zamestnancov. V prvom rade, ak tu nie je dostupnosť vhodne vytrenovaných, hodne zručných a motivovaných e, pracovníkov. To je niečo, na čo musíme pracovať. Ja som bol e, predseda e, rady v Sheffielde pre vzdelávanie a, a prípravu my sme sa snažili vlastne zladiť e, systém vzdelávania s potrebami podnikov. To opätovne musíme e, zladiť, pretože ak budú ľudia k dispozícii, až potom môžu byť zamestnaní. Nemôžeme ich zamestnávať, keď tam jednoducho nie sú. Po druhé, zamestnávateľia potrebujú cítiť istotu v tom vlastne v tých výkyvoch podnikateľských cyklov. Ak podnikateľ e, zamestnáva niekoho nového, tak to nesmie byť príliš veľké bremeno. Viac než je nutné a zároveň by nemalo byť pre neho byť e, zložité znižovať počet zamestnancov, keď je to nevyhnutné. Ak vlastne pokuty za reštrukturalizáciu podniku sú príliš vysoké a tak sa tomu občas deje, že podniky trpia finančne, tak potom naozaj budú veľmi váhať a budú veľmi odkladať nábor nových zamestnancov. Ak je celkovým cieľom tvorba pracovných príležitosti, tak potrebujeme plne flexibilný pracovný trh s adekvátnou ochranou, ale zároveň aj s tým, že e, podnikatelia budú vedieť, že môžu znižovať počty zamestnancov, keď to je nevyhnutné. My vieme, že to nikto nerobí rád, ale keď sa tak musí stať, tak musia mať tú možnosť. Zároveň e, podnikatelia musia, mať, e, musia cítiť, že dokážu svoj podnik riadiť adekvátne. Je tu celý rad rôznych obmedzení, ktoré zbytočne spôsobujú prekážky pre e, vlastníkov malých a stredných podnikov. Flexibilný pracovný čas, poskytovanie materskej alebo rodičovskej dovolenky a obmedzenia pri nábore stážistov, koľko máte stážistom platiť. V Spojenom kráľovstve sú to aj otázky spojené so zápisom do, alebo teda s registráciou do dôchodkového systému, minimálna mzda, e, uplatňovanie smerníc o pracovnom čase a pracovných podmienkach. Počuli ste takisto, počuli ste takisto o regulačnom bremene, bezpečnostných e, otázkach, otázka e, BOZP. To všetko je veľmi dôležité takisto nábor SZČO. To by malo byť výrazne uľahčené, aby sme dokázali zamestnávať živnostníkov. To sú ľudia, ktorých viete krátkodobo zamestnať, môžu nám mimoriadne pomôcť v krátkodobom horizonte. To je veľmi dôležité a napomocné. E, zároveň by som to rád završil ešte jedným e, takým e, pozorovaním. Nesúhlasím s druhým rečníkom ohľadom toho jednotného konkurenčného prostredia. Žijeme v globálnom svete, kde súťažíme s firmami v Afrike, v Ázii a kde je naozaj veľmi vysoká miera flexibility pracovnej sily malé podniky neočakávajú nejaké špeciálne zvýhodnené zaobchádzanie, ale regulačné orgány si musia uvedomiť, e, že aké bremeno vytvárajú všetky tie veci, ktoré som práve opísal. flexibilné pracovné hodiny, rodičovská dovolenka, to všetko ovplyvňuje najmä malé podniky s malým počtom zamestnancov a disproporcionálne ich to znevýhodňuje oproti veľkým firmám, ktoré majú tisícky zamestnancov a dokážu vlastne jednoducho plánovať a byť flexibilní v tomto smere. Malé podniky nemajú tento luxus pred sebou. Takže keď pripravujeme legislatívu, mali by sme toto všetko mať na mysli a zároveň by sme mali zabezpečiť, že tento rast a vy, vy, takáto e, živet, životnosť, životaschopnosť malých a stredných podnikov bude naplno podporovaná a naplno uľahčovaná. Pretože v opačnom prípade nebudú rásť. Teraz má slovo spravodajca, pán Krasnodevský. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Ďakujem aj vám, milí kolegovia, za veľmi cenné postrehy, ktoré sa pokúsime zobrať do úvahy, hoci to rozhodne nebude jednoduché zobrať do úvahy všetko. Bol by som veľmi rád, keby sme pri príprave tejto správy eh, sa mohli sústrediť na niekoľko konkrétnych opatrení, niekoľko konkrétnych bodov, ktoré ale zazneli vo výpovediach eh, na, eh, našich hostí. Nedokážeme samozrejme eh, postihnúť všetky tieto aspekty, ale chcem zabezpečiť to, aby ten text mal taký charakter zrozumiteľného a jednoznačného dokumentu, ktorý bude ľahko čitateľný tá prvá časť, tá, ten prvý návrh tejto správy, o ktorom budem diskutovať s inými spravodajcami, e, tak to sa týka tých otázok, ktoré um, už aj spomenuli všetci naši hostia. Konkrétne je to otázka je to kvalifikácia e, pracovných síl a zároveň v tomto smere je aj akási diskrepancia, ktorá sa tu objavuje a ktorá vzniká. A v tomto smere by som naozaj chcel spomenúť aj um, umelé univerzity um, a zároveň témy, ktorým sa vlastne, ktoré sa umelo nafukujú alebo, alebo v oblasti vzdelávania a vytvára sa umelý dopyt po zamestnaniach, ktoré nie sú reálne potrebné na trhu práce. Respektíve umelo sa vlastne e, školia ľudia v odboroch, ktorí nie sú potrební na trhu práce. Je dobré, že máme stále viac vysokoškolských vzdelaných ľudí, to je fajn, ale častokrát to vedie k mnohým nečakaným negatívnym dopadom a spomenuli to asi všetci e, podnikatelia, ktorí vystúpili, hovorili práve aj o tomto probléme. A takisto ste spomínali aj ďalší problém, síce nedostatok dostatočne dobre pripravenej pracovnej sily v Európe. To je téma, ktorá rozhodne zaznie aj v mojej správe, ale e, nie je to až tak veľmi kontroverzné. A teraz by som rád hovoril o niečom, čo určite je kontroverznejšie, a síce aká je cena za flexibilitu na trhu práce a zároveň aj niečo, čo je veľmi dôležité pre náš výbor a síce je to otázka ochrany zamestnancov. Vo svojej správe prichádzam s takou tézou, že e, toto tvrdenie sa opiera o niektoré prieskumy, o niektoré odborné stanoviská, o niektoré odborné posudky. Nie je to len otázka flexibility trhu práce a nie je to len otázka e, znižovania ochrany zamestnancov, že teda znižením ochrany zamestnancov vytvoríme nové pracovné miesta a zároveň vlastne uľahčíme, e, alebo teda naplno uvoľníme tento potenciál tvorby nových pracovných miest Druhá časť vlastne tejto správy eh, by mala tiež hovoriť aj o niečom, čo ste spomínali aj vy. A síce mala by to byť vlastne otázka E, toho normatívneho kontextu, toho legislatívneho prostredia, v ktorom firmy e, podnikajú. E, to sme si vypočuli takmer pri všetkých stretnutiach so zamestnávateľmi, zaznieva, zaznieva to opakovane. A nehovorím teraz len o systémoch daní, daňovom, daňovej správe, daňových systémoch, ktoré sú nejasné, neprehľadné. Hovoríme aj o akomsi nestabilnom prostredí nestabilnom prostredí legislatívneho rámca, ktorý vlastne umožňuje častokrát veľmi, veľmi jednostranné alebo nepredvydateľné výklady legislatívnych dokumentov a rôznych e, smerníc a záväzných dokumentov. Takže e, je to tendencia, s ktorou sa potýkame aj pri mnohých iných oblastiach a hovorilo sa o tom už pri aj iných témach. Tretia téma, ktorá je podľa mňa tiež e, veľmi dôležitá, je vlastne to jednotné konkurenčné prostredie. A síce, aby sme dokázali vytvoriť jednotné prostredie pre hospodárskú súťaž. Komisár Moskoviči prednedávnom povedal, že na základe dát, ktoré sa zbierala komisia, e, malé a stredné podniky vlastne sú zaťažované až o 30 viac daňami než veľké firmy než veľké podniky. Pretože veľké podniky si môžu dovoliť e, zaplatiť dobrých daňových poradcov, dobrých konzultantov. E, a zároveň majú vlastne aj možnosť účinnejšie a lepšie finančne plánovať. A to by sme mali zmeniť v Európe. Spomínam to aj v správe a určite sa budem tejto téme venovať. Takže na jednej strane by sme tu mali mať spravodlivú hospodárskú súťaž, jednotné prostredie, alebo teda vyrovnané prostredie pre hospodárskú súťaž a zároveň vlastne viac e, brať do úvahy potreby a požiadavky malých a stredných podnikov. A e, tiež je tu téma, o ktorej nehovoríme dosť, a to je otázka regionálnej heterogenity. Ehm, je to téma, ktorá je veľmi dôležité. Malé a stredné podniky podnikajú v veľmi rozdielných podmienkach podľa toho, v akom regióne sa nachádzajú a kde vykonávajú e, svoju podnikateľskú činnosť. No a pán Sansky vlastne hovoril aj o tom e, polskom príklade vo svojom vystúpení, takže to naozaj veľmi dobre e, hovorí o tejto téme a naozaj je dôležité, aby sme tieto témy čo najviac vlastne zohľadnili pri tvorbe legislatívnych dokumentov a tým sa dostávam tretej časti mojej správy, takže teraz sa teším na vaše poznámky, reakcie a teším sa na spoluprácu e, s inými spravodajcami a so všetkými kolegami aj z komisie. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Didr Klun, e, pani Didr Klun za EPP. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi poďakovať všetkým rečníkom dnes opoludne. Ďakujem mi, dovolte mi poďakovať za informácie, ktoré nám poskytli a mám pocit, že veľká časť tohoto už by nám mala byť známa. A Mali by sme dobre vedieť, že malé a stredné podniky sú naozaj veľmi dôležité, čo sa týka tvorby pracovných príležitostí všade v Európe. A zaujímavá téma, ktorú hovoril prvý rečník, je niečo, čo si musíme pripomínať a síce, že malé a stredné podniky e, tu nie sú nevyhnutne preto, aby tvorili pracovné príležitosti, oni tu sú preto, aby tvorili bohatstvo vlastne najprv v prvom rade pre seba. To je naozaj veľmi dôležitá téma, ktorú si musíme pripomínať. Je tu celý rad tém, pri ktorých sa tešíme na spoluprácu so spravodajcom. Otázka regulácie, ehm, tá je, to je otázka, ktorá sa vždy znova a znova otvára pri eh, malých a stredných podnikoch, pri startupoch. Nariad, eh, regulatíva je naozaj veľmi dôležitá. Podniky fungujú na globálnej škále, na celoeurópskej škále a aby sme zohľadnili prínosy, ktoré prináša jednotný trh, musíme mať aj dobré regulačné prostredie, ktoré vlastne zváži e, všetky tieto rozdielnosti a zabezpečí to, že firmy budú e, splňať isté spoločné minimálne štandardy. Na druhej strane tým opačným extrémom je nadmerná regulácia a žiadať jednu a tú istú vec opakovanie v rôznych, e, z rôznych častí legislatívy. Takže naozaj bolo dobré, aby sme tu mali jedno také meké spoločné právo, ktoré bude spoločne účinné pre všetkých. No a ešte potom otázka pracovnej, e, pracovných síl a flexibility práce e, na základe e, vystúpení si naozaj uvedomujem, ako veľmi dôležité je mať flexibilné pracovné miesta. Vyhovuje to aj um, pracovníkom, aby si mohli napríklad rozhodnúť sa, či budú pracovať na part-time, aby to mohli zladiť so svojimi uh, požiadavkami, najmä keď poskytujú starostlivosť um, starším uh, občanom, starším rodinným príslušníkom alebo starajú sa o deti. Na druhej strane by nemala byť, nemali byť zamestnanci zneužívaní v týchto situáciách vždy tu sú rôzne výzvy, ktoré z toho vyplývajú a mali by sme nájsť takú rovnováhu, lebo napríklad ľudia, ktorí pracujú ako živnostníci z CZČO, to je súčasť tejto celej, e, celej rovnováhy a mali by sme zabezpečiť, aby táto správa bola rovnako dobre vyvážená. Ešte jedna z tých tém, s ktorou úplne súhlasíme, je otázka zručnosti, s tým súhlasíme. Je tu príliš veľký dôraz na tretí sektor vzdelávania, na, na vzdelávanie a potrebujeme vlastne zabezpečiť to, aby priemysel a tí, ktorí potrebujú konkrétne zručnosti, spracovali s našim systémom vzdelávania, aby sa vytvárali systémy učňovskej prípravy, e, prípravy na pracovisku, vzdelávania na pracovisku, to je naozaj veľmi relevantné. Mali by sme to podporovať a v tomto smere malé a stredné podniky dokážu zohriavať E, nemalú alebo mm, nemalo dôležitú úlohu a mali by sme v tomto smere e, spolupracovať, podporovať tieto prvky spolupráce. Teším sa na spoluprácu so spravodajcom pri písaní tejto správy. So, Takže po dvoch minútach tieňoví spravodajcovia. Chcel by som na to upozorniť Takže SAD, pán Pavel, ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s tým, že malá strana podniky sú dôležité pre tvorbu pracovných príležitostí a raz v Európskej únie. Avšak chcel by som dnes eh, hovoriť o niečom, čo je pre mňa dôležitejšie, hovoriť viac o potenciáli tzv. sociálnych podnikov, ktoré dnes hm, E, spájajú viac ako 14,5 milióna e, Európanov. Sociálne podniky majú veľký potenciál tvorby pracovných príležitostí a zaradenia z nevyhodnených osob na trh práce. Musíme podporovať politiku a prostredie na podporu sociálnych podnikov, pomôcť im vytvárať kvalitné pracovné miesta. Okrem iného tieto pracovné miesta sú dôležité, aby ostali v miestnych komunitách, tam, kde sú vytvárané. Podporujú osoby a prispievajú k rozvoju miestneho hospodárstva, takže musíme nájsť riešenie, ako im pomôcť pri ďalšom rozvoji. Našim cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky pre malé a stredné podniky, ale pri rešpektovaní práv pracujúcich a práv spotrebiteľov a preto musíme si dať veľký pozor pri tom, aké politiky budeme ďalej rozvíjať. Plne súhlasím s dnešným rečníkmi a Ďakujem vám za vaše vyjadrenia. Súhlasím s tým, že je potrebné zosúľadiť zručnosti, s ktorými prichádzame na trh e, ako absolventi škôl. E, podniky, malá stredné podniky potrebujú určité zručnosti a chcú prispieť k trhu práce. Sú tu špecifické programy, štipendy, e, zaškolenia priamo na pracovisku či učňovskej prípravy. E, podporujeme internacionalizáciu, to je takisto pre nás kľúčové. No myslím si, že hlavné výzvy sú v oblasti zručnosti a spôsobilosti, ktoré potrebuje trh práce, pre všetkým digitálne IT zručnosti na najbližšie roky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zmestili ste sa do času, super. Marie Hankin. Harkin. Ďakujem pekne, Martina. Kolegyňa tu dnes nemôže byť, takže ma poprosila, aby som povedala niečo v Jemene. Pre všetkým hovorí o tom, že tu bolo veľmi konštruktívne stretnutie tieňových, e, e, čo je veľmi vďačná a súhlasí so spravodajcom v mnohých veciach. Viaceré, ale priority, zosúladenie zručnosti a pracovných miest. Martina sama ako spravodajkyňa v vlastnej správe hovorila o vytvorení dobrých pracovných podmienok, zosúladení zručnosti podmienkam požiadavkám pracovného trhu. To sa premietne do tejto správy. Malé a stredné podniky sú kostrou trhu práce, takže potrebujeme kvalifikovanú pracovnú silu a e, také zručnosti zamestnancov, aby zodpovedali špecifickým potrebám malých a stredných podnikov. Je potrebné investovať do odbornej prípravy a podnikania. Takisto sa hovorí o reglementačnom prostredí pre malé a stredné podniky, o byrokracii, treba prekonať tieto prekažky a prispieť lepšej možnosti zamestnávania. Zamestnávanie by nemalo byť daň daňovo náročné, tak aby malé stredné podniky mohli najmať viac ľudí. Digitalizácia, modernizácia podnikov im umožní znižovať náklady a špecifické odvolávka by sa mala správe spomenúť na digitálne hospodárstvo, tvorivé podniky a startupy a ich vlastné potreby, a potom, čo som si vypočula dnešnú diskusiu aj kolegov, ktorí hovorili, dovolte pri, niečo povedať za seba. Všetci hovoria o znižovaní byrokracie, ale mali by sme byť konkrétni. To, že musíte dodržiavať určité pravidlá, raz a nemusíte to opakovať, to je dôležité. Hovoril sa tu o tom, že by nemali byť žiadne výnimky, ale malo by to byť všetko zjednodušené. To je v poriadku, ale musíme trošku viac hovoriť o tom, ako sa to dá dosiahnuť Zatiaľ, čo ostatní kolegovia dnes ráno hovorili o regulačnom bremene, e, niekto dokonca spomenul rojčovskú dovolenku. V žiadnom prípade nemôžem povedať, že keď pracujete v malej stredním podniku, zaslúžite si menšiu ochranu. Podľa mňa to zachádza priďaleko a rovnako je tá myšlenka, že ak ste malý a stredný podnik, tak e, e, môžete mať menšiu mzdu, ako je minimálna. To je takisto nesprávne. Musíme nájsť rovnováhu medzi právami a potrebami zamestnancov a právami majiteľa malostredného podniku na zisk. A posledný deň som bola v Írsku, e, budúci víkend máme e, komunálne voľby, takže som e, bola v predvolebnej kampani a hovorila som s malými a strednými podnikmi a všetci bez výnimky hovorili o tom, že majú problémy s nákladmi so zamestnávaním viac pracujúcich, čiže národné vlády sa musia pozrieť na túto problematiku, pretože určite ľudia, s ktorými som ja hovorila, ak by mali príležitosť lepšie e, zamestnávať, určite by zamestnávali bez výnimky reglementačné bremeno. Áno, ale je potrebné to vyvážiť a po druhé národné vlády majú dôležitú úlohu ktorú musia zohrať pri zdaňovaní malých a stredných podnikov a e, obmedziť náklady na najímanie nových pracovníkov. E, naozaj som prekočila svoj čas, ale naozaj s ľuďmi som hovorila posledné dni a jednoducho som mala pocit, že musím e, sa s vami podeliť o túto informáciu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobre, neogliskiliotis a ten tu nie je, takže to, že ste prekročili čas, nevadí. Ďalší rečník tu takisto nie je, takže Laura. A, a nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne aj spravodajcom, ktorí nám eh, poskytli eh, pohľad na to, aká je reálna situácia. Od roku 2008 tu pretrváva kríza, eh, ktorá len v Stredomorí viedla k strate 6 miliónov pracovných miest. Mohli sme vidieť, ako politiky úspornosti viedli k absolútnemu zlyhaniu a vlastne nedošlo k nejakej obnove týchto stratených pracovných príležitostí. Preto je naozaj zásadné, aby sme zmenili stratégiu, aby sme preradili na inú rýchlosť. A v tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme pokračovali v ďalšom rozvoje, rozvoji malých a stredných podnikov. Ehm, to by naozaj mal byť náš prvoradý cieľ. E, povedala by som, že tu sú také tri základné cesty, ktorými sa môžeme e, vybrať. Ani jedna nevylučuje tú ďalšiu, ale je samozrejme veľmi dôležité, aby sme neustále mali na pamäti ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. V prvom rade je to otázka verejných investícií a zvyšovania verejných investícií e, a zároveň znižovania priamých a nepriamých nákladov na podnikanie, znižovanie daňového zaťaženia práce, odvodového zťaženia práce nedávno Medzinárodný menový fond publikoval e, štúdiu o makroekonomických efektoch verejných investícií, kde potvrdzujú e, to, že nárast investícií vo verejnom sektore vedie k zvýšeniu výbory, výroby v krátkodobom aj dlhodobom horizonte, podporuje investície do súkromných firiem a zároveň znižuje nezamestnanosť. Inými slovami, ak to hovorí Medzárodný menový fond, ktorý nie je celkom uh, anti-establishmentový fond, je to skôr súčasť toho establishmentu, tak je to asi pravda, nie? Ďalej je dôležité, aby sme znižovali priame aj nepriame e, bremena a daňové zaťaženie, mali by sme si uvedomiť, že e, jediný e, nástroj, ako zlepšiť súčasnú nezamestnanosť, je zvyšovať zamestnanosť uvoľňovaním e, možností pre zamestnávanie na trhu práce. No a potom je tu aj otázka nákladov na cenu práce, teda hrubej ceny práce. Trvám na tom, že aby sme znížili náklady na prácu zo strany zamestnávateľa, je nevyhnutné, ale samozrejme e, nie je to e, asi predstaviteľné e, znižovať daňové zaťaženie platov, respektíve znižovať platy ako také. No a posledná vec, ktorou by som chcela uzavrieť, sú sociálne podniky. Je naozaj veľmi dobré Tešíme sa na tú legislatívu, ktorá sa pripravuje, lebo bol tu príklad, ktorý e, citoval pán predseda, to je naozaj mimoriadne validné, je to veľmi e, relevantný príklad v tejto tematike, myslíme napríklad na um, Taliansko, e, je naozaj dôležité naplno uvoľniť ten tvorivý zamestnávateľský potenciál družstiev, alebo teda družstevných typov podnikov a je to naozaj niečo, čo sa dlhodobo ukazuje ako mimoriadne stabilné. Dominik Martin. Ďakujem pekne. Dominik Marta na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako najlepšie využiť potenciál tvorby pracovných príležitostí zo strany malých a stredných podnikov? Ja si myslím, že je potrebné tú otázku obrátiť. Dobrá otázka by bola, ako chrániť malé a stredné podniky a mikropodniky a pomôcť im, aby nezanikli. Hovorilo sa tu o tom, že e, veľké percento e, zamestnancov je zamestnaných práve malými a mikropodnikmi a e, zoberiem francúzsky príklad, ale platí to pre všetky členské štáty tisíc pracovných miest denne zaniká v malých a stredných podnikoch, mikropodnikoch a tí sú úplne potichu. Občas sa hovorí o veľkých podnikoch, pretože tam sa jedná o stovky zamestnancov, stovky pracovných miest, ktorí zanikajú e, jednorazovo. Uh, dalo by sa povedať, že súhlasím s britským odborníkom skoro na 100%, čo sa týka podnikov. Áno, Zopakuje sa to tu, musíme nájsť rovnováhu medzi, alebo teda spárovať e, odbornú prípravu a pot, s potrebami e, trhu práce. Je potrebné e, cez odbornú prípravu zhodnotiť manuálnu prácu a musíme transferovať znalosti malých a stredných podnikov cez tzv. tutoriát, e, tak aby mladí ľudia sa naučili veci a e, možno, aby sme e, v podstate e, využili využili tých, ktorí odchádzajú z trhu práce, ich znalosti, aby ich odovzdali mladým ľuďom. Hovorilo sa tu o odovzdaní podnikov do rúk zamestnancov. Áno, niekedy to zachráni tieto podniky pred ich zánikom. A, a e, problém prílišnej daňovej záťaže, pán spravodajca hovoril, že 30 e, rozdiel medzi veľkými a malými podnikmi u nás je to jedna k trom malé mikropodniky majú e, daňovú záťaž viac ako 30% a veľké podniky menej ako 10%. No samozrejme, otázka sociálneho dumpingu, nízko nákladových spoločností, vysielanie pracovníkov, to všetko je dôležité, ale na záver musím pripomenúť, aký je tu vzťah medzi malými mikropodnikmi a veľkými a superveľkými podnikmi. Malé a mikropodniky sú často subdodávateľmi prvého, druhého či tretieho rádu a e, sú to veľké podniky, ktoré stanovujú pravidlá a ktoré nanúču tieto pravidlá malým podnikom pre všetkým, čo sa týka ceny výroby. Kupujúci stanovuje cenu a nie predávajúci, to je katastrofa. A potom aj otázka, už končím, otázka e, systému skladovania. E, malé a mikropodniky trpia a vieme, že v podstate e, malé a stredné podniky musia evidovať vo svojich účtovných knihách e, tovar na sklade, čo zaťažuje ich daňovo. Maximálne na minútu a pol. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som sa chcela pridať k viacerým veciam, ktoré už povedali kolegovia. Konkrétne chcem potvrdiť, že som rada, že malé a stredné podniky sú v centre dynamiky podnikania, pretože tu zaznelo mnohokrát, ale je pravda, že takéto podniky vytvárajú dnes pracovné príležitosti. Tomu potrebujeme samozrejme im pomôcť, musíme im pomôcť aj textami, ktoré pripravujeme. A to hovorím od samého začiatku, pretože je pravdou, že je otázka výnimiek pre malé a stredné podniky, že sa tu o nej hovorilo. Prečo žiadame tak? takúto výnimku a špecifické postavenie malých a stredných podnikov. No jednoducho preto, že máme veľký problém zohľadniť ich špecifika. A tých špecifik je tam veľa. Od, začína to legislatívou, takže naozaj žiadam o to, aby od samého začiatku a v celom procese legislatívneho rozhodovania sme vždy zohľadňovali špecifika malých a stredných podnikov. Je potrebné im pomôcť E, ako? No musíme e, sa vyhnúť prílišnej záťaži, prílišnej administratívnej záťaži, ktorá je zbytočná, pretože chcem pripomenúť, že tu nejde o to, aby sme sa tu pohrávali s právami, bezpečnosťou či ochranou zdravia zamestnancov. Na tom sa všetci zhodneme, že to je prioritou, ale zároveň sa musíme dopracovať k nejakej rovnováhe a, a ja by som predovšetkým žiadala, aby členské štáty prestali e, e, dávať príliš veľa reglementácie. To je špecialita e, mojej krajiny, keď Európa žiada rešpektovanie nejakých pravidel, Francúzsko, ale myslím, že to platí aj o iné krajiny, pridá ďalšie úrovne reglementácie a vyvolala veľký problém malým a stredným podnikom. A ešte by som predovšetkým chcela spomenúť to, že je nutné dať mladým ľuďom chuť vytvárať si vlastné podniky, podnikať. O tom sa nehovorí dostatočne a tu by som jednoducho chcela sa zamerať na európskej úrovni na program, o ktorom nemáme až tak veľa informácií, takže chcela by som sa dozvedieť niečo viac o tom, ako funguje Erasmus pre mladých podnikateľov. Ďakujem. Ďakujem. Minúta 30 som hovoril. Chcel by som upozorniť, že naozaj máme časový skos. Takže ďalší rečník opäť minútu 30. Dve otázky na rečníkov, ale vlastne aj na spravodajcu. Konkrétne poprvé, E, dane. nacrtli sa tu téma dane, ale nie e, daňová hospodárska súťaž malé a stredné podniky, e, mikropodniky versus tie makropodniky, veľké podniky. Z výboru Taxud vieme, že je tu nespravodlivá hospodárska súťaž a je to určite aj zabraňujúce pre malé a stredné podniky, ktoré platia svoje sociálne odvody a komunálne dane a myslím, že by to mohlo byť aj dôležitý aspekt pre túto správu. Potom cezhraničná spolupráca orgánov. Som Rakúšanka a viem, že absolútne to nefunguje. Opakovane, opakovane to nefunguje, aby orgány cezhranične spolupracovali, keď ide napríklad o to, aby tí, tie zlé malé a stredné podniky e, ktoré sa dostávajú do krajín, neplatia e, sociálnu poistku a neplnia si tie povinnosti, ktoré si majú plniť a e, orgány, tieto, to, sú to tie, práve tieto podniky, malé a stredné podniky, ktoré e, majú e, to daňové bremeno a bremeno sociálnych odvodov, takže sa pýtam spravodajcu, že ako sa dá riešiť táto nedostatočná spolupráca orgánov, cezhraničná spolupráca orgánov, aby sme to v budúcnosti vedeli lepšie vyriešiť. Ďakujem. Tak to vidia právnici. Lamprus Vanturis. Ďakujem pekne. <clears throat> Potenciál MSP súvisí s trhom. Ak MSP fungujú dobre, tak budú vytvárať viac pracovných príležitostí, lepšie platených pracovných miest, ale je ťažké e, takto riešiť mnohé krajiny, lebo sú rôzne situácie. Napríklad v Grécku MSP nemôžu fungovať v dôsledku štruktúrálnych zmien, ktoré im nanútili inštitúcie a v dôsledku úsporných opatrení. Takže MSP musia e, vlastne strácajú, končia e, a vedie to k väčšej nezamestnanosti. Nie je tu žiadna možnosť financovať MSP. Sú tu prehnané dane na MSP, musia platiť vyššie sociálne odvody, Rovnako aj pracovníci platia vyššie odvody a preto MSP jednoducho to musia vzdať. Hovoríme tu o Brexite a Grexite ja by som chcel spomenúť grecký podnikateľský exit, pretože tie opatrenia, ktoré boli prijaté v rámci úsporných opatrení, znamenajú, že MSP museli delokalizovať do susedných krajín, kde, sú oveľa nižšie, kde je oveľa nižšia daňová zaťaž, Bulharsko 10 e, firom 15%, Albánsko 10%. Ak nepomôžeme MSP, tak nebude žiadny rast, žiadne nové pracovné miesta a nezamestnanosť bude naďalej stúpať, sociálne zabezpečenie jednoducho nebude financované a budeme mať tento začarovaný kruh stále väčšej a väčšej chudoby. Ďakujem. Ďakujem, Danuta Jazoviecká. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela pre všetkým poďakovať odborníkom za veľmi konkrétne informácie a to, že nás usmernili eh, práve v súvislosti s MSP. Eh, chcela by som naviazať na to, čo povedala pani Sanders o podnikaní. Musíme sa zamerať na to, že mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na profesionálny život, musia sa naučiť to, ako podnikať a nie ako žiadať o prac- hľadať pracovné miesto, pretože musíme mať stále viac MSP. Ak naučíme mladých ľudí podnikaniu, to je veľmi dôležité. Musíme ich naučiť, že stojí za to riskovať, že e, stojí za to, musia vedieť, ako rozhodovať, ako rozmýšľať strategicky, ako tímovo pracovať. To sú všetko zručnosti, ktoré potrebujeme v každodennom živote, ale predovšetkým ich potrebujeme, ak chceme mať úspešnú kariéru. Takže neviem, či to vy vnímate ako problém. Uh, a áno, ako sú, teda problém v tom, ako sú mladí ľudia pripravení na trh práce. Hovoríme o tom, že niekedy e, vzdelanie nestačí na to, aby ste pracovali, že to, čo sa ľudia naučia v školách, nie sú tie správne zručnosti, ktoré e, trh potrebuje. Ale učíme naozaj dostatočne dobre aj e, vedieme ľudí k podnikaniu. Takisto tu chýba poradenstvo pre MSP. MSP potrebujú poradenstvo, potrebujú radcov, potrebujú právnikov na nízke náklady, za nízke náklady alebo zadarmo. Mladí ľudia mi hovorili, dobre, ak si zoberiem úver na podnik a ak to nevíde, nemám šancu získať akýkoľvek žiadny úver, nemám akúkoľvek žiadnu šancu získať ďalšie financie. Možno, že by mohli mať nejakého poradcu, ktorý by monitoroval, ako čerpajú tieto finančné prostriedky. Ďakujem pekne. Maximálne na minútu 30. Česlav Hok. Ďakujem pekne, pán predseda. My nemusíme nikoho presvedčať o tom a vysvetľovať niekomu, že MSP sú chrbticou každého hospodárstva. Ja by som chcel vyzovať a hovoriť o MSP, ktoré sú veľmi dôležité, predovšetkým čo sa týka e, tradičného rybolovu v, Bal- v Baltskom mori. Je to o odhodlaní, je to o láske k profesii e, rybolovu. Hovorím o skutočných e, e námorníkoch, rybároch a podnikateľoch zároveň. A títo podnikatelia, rybári, tieto malé rodinné podniky trpia krízou, e, rozpadajú sa a zanikajú. Týka sa to ako e, v Polsku, tak aj mimo Polska. E, podporu sa stále väčšie e, firmy rybárske v Baltskom mori. Je tu množstvo byrokracie, množstvo zákazov, množstvo reglementácií, množstvo pravidiel, ktoré sú nepochopiteľné, nepochopiteľné daňové opatrenia. To všetko bráni rozvoju rybolovu a rybolovným podnikom, rodinným podnikom, tradičným podnikom v Balskom mori. Musíme situáciu napraviť a budem túto argumentáciu opakovať aj vo výbore pre rybolov. Ďakujem pekne. Thank you, chair. Ďakujem a prostredníctvom vás chcem poďakovať profesorovi Krasnorevskému za to, že e, sa chopil iniciatívy k tejto správe, k tejto zaujímavej téme. Chcel by som sa poďakovať e, stakeholderom a expertom za ich príspevky. E, Počas väčšiny mojej kariéry som e, e, začínal malé a stredné podniky, takže si myslím, že som naozaj kvalifikovaný, e, pokiaľ ide o túto tému. Myslím si, že najlepšie, čo môžeme urobiť v rámci nášho výboru, aby sme pomohli našim malým a stredným podnikom prosperovať a maximalizovať ich potenciál vytvárania pracovných miest, je obnoviť, znižiť administratívnu záťaž regulácie. Chcel by som poukázať na závery Európskeho samitu z minulého týždňa, keď všetky členské štáty sa zhodli na tomto princípe. V texte, ktorý, eh, kde členské štáty sa zaviazali eh, k zjednodušovaniu regulačného rámca a znižovania záťaže. To zahrania e, zvýšené použitie e, posúdenia vplyvu, zavádzanie cieľov na znižovanie záťaže, e, výročná správa o záťaže a výzvu, výzva zrušiť zbytočnú legislatívu. Vyzývam kolegov, aby zohľadnili tieto záväzky, ktoré boli urobené jednohlasne s tým konsenzom, že tieto sú nevyhnutné na poskytnutie hospodárskeho rastu, posilnenie schopnosti a posilnenie vytvárania pracovných miest. Dúfam, že v budúcnosti e, tieto záväzky budú reflektované v práci nášho výboru. Musíme identifikovať, e, kde e, existujúca legislatíva bráni vytváraniu pracovných miest v EÚ a takáto legislatíva musí byť zrušená. Musíme zabezpečiť, aby e, sa legislatíva zjednodušovala a pozmaňovala tak, aby e, sa odstráňovali negatívne dopady. E, na záver si musíme položiť otázku. Vo všetkom, čo robíme v tomto parlamente, musíme najprv rozmýšľať v malom vo všetkých legislatívnych aktoch, ktoré na ktorých pracujeme. Chcem sa poďakovať všetkým, aj profesorovi Kardelivskému eh, na tejto práci doteraz a teším sa na text, až bude zverejnený. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem. Enrique, ale teraz už naozaj len minúta 30, jeden z vás, jednému z vás sa to musí podariť. Eh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Bude to aj kratšie pretože som prišiel neskoro. Takže porobím, pokúsim sa jednu takmer nemožnú vec v tomto parlamente a síce pokúsim sa pomôcť eh, k tomu, aby tento text bol praktický a aby eh, sa aj držal svojho názvu. Všetci tu hovoríme teraz o tých potenciálnych, o potenciálnej tvorbe pracovnej príležitosti pre malé a stredné podniky. Ja by som chcel povedať, že v prvom rade je dôležité, aby sme eh, tento potenciál naplnili a aby sme ho využili. E, po druhé, malé a stredné podniky. Ktoré malé a stredné podniky? Tam, kde je nekonečný počet malých a stredných podnikov, a teraz hovorím o juhu Európy, napríklad o Portugalsku alebo Španielsku, tam, kde je, tam, kde je naozaj veľký počet malých a stredných podnikov, e, tie typy politik sú úplne odlišné od krajín, povedzme, kde, sú, kde je veľa veľmi stredných firiem alebo stredných a väčších firiem, ako napríklad streda Sever Európy. Takže e, to, čo chcem e, zdôrazniť spravodajcovi, je to, aby sme brali do úvahy všetky formáty podpory, ktoré sa môžu dať. Malé a stredné podniky tvoria e, pracovné príležitosti len vtedy, keď rastú. Takže to, čo potrebujeme, je viac malých a stredných podnikov a čím viac ich bude, tak potom musia ešte rásť. Takže je dôležité, aby sa malé firmy stali väčšími a väčšie stále väčšími. To je nevyhnutné. Ďakujem pekne. Ďakujem, Enrique, vedel som, že sa ti to podarí, to je dobré. E, sme v časovom sklze, takže ak experti chcú zareagovať na určité aspekty, tak by som každému ešte poskytol jednu minútu, ale naozaj iba jednu minútu. Sú otázky, na ktoré by ste chceli zareagovať? Zdá sa, že nie. Dobre. Áno, predsa len. Uh, Dobre. Pán Hendrix, Veronika Nielsen, kto začne? Každý máte minútu, pán Hendrix. Ďakujem veľmi stručne. Bola tu pripomienka alebo komentár, či e, podnikateľská sféra je dostatočne vyučovaná na školách. Nie, ale toto už je odporúčanie, ktoré bolo urobené v správe e, z roku 96, čiže pred 20 rokmi už e, na to komisia poukázala, čiže musíme vyučovať alebo učiť naše deti už od školského veku, čo znamená podnikanie. A keď sa pozrieme na školské učebnice, tak e, ukazujú len ľudí v situácii, kedy sú zamestnancami a nikdy nie ako podnikateľov. Toto je potrebné zmeniť ešte raz e, k lepšej legislatíve nesúhlasíme s dereguláciou, potrebujeme lepšiu reguláciu, lepšiu legislatívu. To je e, legislatíva, ktorá je navrhnutá, e, berú zohľad aj na tie najmenšie podniky. To je dôležité. Nie je to to isté ako administratívne bremeno. Príklad v Belgicku podnikateľ musí 16 hodín týždenne sa e, zaoberať administratívnym bremenom. My nemáme problémy s cieľmi legislatívy, ale máme problémy ako malé a stredné podniky so spôsobom, akým sa to implementuje. A to je ten veľký problém. Ďakujem. Dankeschön, Veronika Nielsen. Just... Veronika Nielsen, ďakujem dva veľmi stručné body. Poprvé, nie je pravda, že Polsko je medzi krajinami s najvyššími nákladmi e, e, na prácu. Eh, prieskumy poukazujú na to, že Polsko je medzi krajinami, ktoré majú najnižšie pracovné náklady, ktoré sa ešte znižovali v rok, od roku 2008 a na to je treba poukázať. Po druhé, práca na čiastočný úvezok. Tiež chcem zdôrazniť, že pre viacerých ľudí tento typ práce je nedobrovoľných. Napríklad v Španielsku, Portugalsku alebo Grécku veľká väčšina ľudí, eh, ktorí majú čiastočný úvezok, je to preto, že nemôžu nájsť prácu na plný úvezok. Nehľadajú takéto riešenie kvôli flexibilite, je to preto, že nemajú na výber. Ďakujem, pán Borka. Ďakujem. Chcel som sa len vrátiť k niekoľkým bodom. E, e, rodičovská dovolenka. E, my sme e, nad hranicou, ale to, čo chcem povedať je, že keď hovoríme o e, vlastníkoch malých a stredných podnikoch a riadení týchto podnikov, tak e, toto všetko sú e, Eh, dôležité veci, ale nesmieme zabúdať, že pri takýchto malých podnikoch sa dá dosiahnuť oveľa viac efektov, keď napríklad vypadne nejaký zamestnanec. Preto musíme mať na zreteli, že tieto hodné iniciatívy pre malé a stredné podniky môžu mať veľmi závažné dopady. Ďakujem veľmi pekne za diskusiu. Dovolte mi jednu osobnú e, poznámku na záver. Viete, že ja som bol e, odborárom v minulom živote, ale nie len to, ale takmer 25 rokov e, som viedol SRO, klasický malý a stredný podnik s 3, miliónmi výročný ročný obrad, 10 zamestnancov a ešte ďalší zmluvný. E, spolupracovníci a nikdy som sa nevnímal ako taký, že by som stál nad zákonom. Vždy som mal pocit, že ako podnikateľ sa musím zapojiť do spoločenských pravidiel, ale takisto som kládol dôraz na to a to dielam s pánom Workerom a s ďalšími, ktorí to povedali, že nechcel som byť znevýhodňovaný a e, možno hovoriť o e, zvýhodňovaní veľkých podnikov, najmä pokiaľ ide ich prístup e, k politickým rozhodnutiam na, národných, na národnej a európskej úrovni. Ale na jedno treba poukázať, musíte byť schopní, musíte vedieť, ako podnikať. A to s so zachovaním sociálnych a pracovných eh, zákonov eh, danej krajiny. Ja som vždy eh, odvádzal, platil odvody, 36, hodinový týždeň, moji ľudia boli flexibilne nasadení a môj podnik dobre fungoval. Nemal som nikdy dôvod sa stiažovať. To je len taká osobná poznámka počiarov pre ďalšiu diskusiu o tejto správe. 5. apríl je lehota pre pozmeňovacie návrhy. Budeme diskutovať o pozmeňovacích návrhoch 26. apríla a e, budeme hlasovať 15. a 16. júna. Ďakujem veľmi pekne za diskusiu. A teraz prejdeme k bodu na programe číslo 7. E, tu vás chcem privítať sem e, Ilianu Ivanovu z Európskeho dvora auditorov. Správa o Eh, akčných tímoch pre eh, zamestnanosť pre mladých ľudí. Mali sme s tým začať už neskôr, už skôr, takže toto chcem dať ako odkaz na eh, kolegov, ktorí sa zapoja do diskusie. Musíme to zvládnuť do 12.30, ale myslím, že sa nám to podarí. Pani Ivanova, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, je vždy potešením byť v tomto výbore a diskutovať o dôležitých otázkach e, mládeže a zamestnanosti. Toto nie je prvýkrát, čo som tu. E, je to druhá návšteva v sérii správ, e, ktorú sme venovali tejto téme a som mimoriadne vďačná, že som schopná prezentovať správu Európskeho dvora auditorov, podpora komisie, ale má sa to zamerať predovšetkým na výsledky jednou z najvážnejších víziev, ktorej čelíme vo všetkých európskych inštitúciách e, spoločne s členskými štátmi. Mali by sme dať naše úsilia a zdroje a investovať do riešenia tejto dôležitej témy. My ako e, dvor sme prispeli k tomuto procesu s celým radom e, auditov, ako som už spomenula. Vypracovali sme rôzne audity a tento konkrétny audit sa teda dotýka tejto iniciatívy akčných tímov pre mladých ľudí. Ja dnes odprezentujem hlavné závery tejto druhej správy na túto tému. Rada by som upozornila predovšetkým na to, že Európske akčné týmy pre mladých ľudí sú inou iniciatívou než záruka pre mladých ľudí tohoto sa týkala naša prvá auditová správa. Na začiatok niektoré východzie informácie k tejto iniciatíve zriadenie eh, akčných tímov pre mládež. Toto komisia eh, zriadila v januári 2012 pre členské štáty, ktoré mali najvyššiu nezamestnanosť Írsko, Španielsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko a Slovensko. Ciele týchto tímov spočívali v tom, E, teda boli zložené e, zástupcami komisie a národnými expertami a išlo o najlepšie využitie štrukturálnych fondov pre obdobie 2007 až 2013. E, nové pracovné príležitosti pre mládež a išlo aj o zjednodušenie prístupu k financovaniu pre malé a stred, pre malé podniky. Chceli sme sa zapojiť do štruktúrálnych fondov, respektíve týmy si mali pozrieť tieto fondy s novým prístupom a pomôcť národným orgánom, aby prerozdeli tieto fondy na také projekty, ktoré by mali e, najväčší efekt v najkračšom čase. Ako som už povedala, e, je to dôležitá téma, je to politicky dôležitá téma aj pre e, dvor auditorov, preto tu máme celý rad auditov, ktoré sme vykonali a pri týchto auditoch sme sa zaoberali predovšetkým pilotnými projektami. Niektoré z nich ešte prebiehajú. E, záruka pre mládež, iniciatíva záruky pre mládež je implementovaná a to bude témou tretej e, auditorskej správy, ktorú by sme mali zverejniť začiatkom budúceho roka. Audit e, pre týmy mladých si položil otázku, či financovanie EESF. Ehm, profitovalo z návrhov z roku 2012, či boli dosiahnuté lepšie výsledky. Poradná úloha komisie sa ukázala aj na zasadnutiach, druhé programovanie a rozdelenie fondov ESF a monitorovanie a podávanie správ zo strany komisie sa tým takisto zaoberalo. Najprv by som chcela e, povedať niečo k hodnoteniu efektívnosti Eh, poradnej úlohy komisie. Čo sme zistili? Zistili sme, že komisia eh, poskytovala poradenstvo, ale trošku to bolo obmedzené informáciami, eh, ktoré boli komisii k dispozícii. Nedali sa splniť vysoké očakávania, ktoré vyplynuli z formálneho zasadnutia v roku 2012 a ktoré boli dosiahnuté v rámci Európskeho samitu aj na základe e, nedostatočných informácií ohľadom ESF. Pre toto obdobie napríklad komisia nemala prehľad o existujúcich e, o existom financovaní ESF pre nezamestnanosť mládeže. Toto malo úspech, pokiaľ ide o výsledky. Počas auditu sme takisto skonštatovali, že komisia za každý členský štát vypracovala informačné e, príručky a tu boli uvedené aj závery pre distribúciu ESF. Tieto pozitívne príspevky však e, boli zablokované tým, že informácie o ESF neboli dostupné. Z toho vyplýva, že naša analýza ukazuje, že určité návrhy boli obmedzené ohľadom toho, ako dosiahnuť e, rýchlejšie a efektívnejšie výsledky pre e, mladých nezamestnaných ľudí. Po druhé, e, v výsledkoch tejto iniciatívy na základe informácií, ktoré členské štáty poskytli komisiu 1,9 miliard eur až 10 miliard eur boli, aloko, bolo alokovaných a boli alokované do júna 2010 na základe záverov všetky členské štáty pripravili akčné plány pre mládež alebo ich zapracovali do národných reformných programov, hoci e, boli všeobecného charakteru. V obidvoch prípadoch takisto sme zistili, že komisia nepreskúmala, či tie presmerované e, fondy ESF e, pomohli mladým ľuďom nájsť si prácu alebo zvýšiť svoju zamestnateľnosť, keď hodnotili požiadavky členských štát na pozmeňovania týchto e, programov na základe informácií, ktoré boli poskytnuté e, členskými štátmi komisii, takisto nebolo možné posúdiť, nakoľko e, e tie potreby jednotlivých skupín e, mladých ľudí, nakoľko tieto boli zohľadnené tým presmerovaním fondov v roku 2012. A po tretie, a to je spoločný problém, ktorému čelíme e, e, vo viacerých z našich auditov. Boli nedostatky v monitorovaní a v podávaní správ e, výsledkov komisie. Komisia si uvedomovala tieto nedostatočné informácie, ktoré systematicky poskytovali členské štáty. A z toho dôvodu za účelom prípravy aktualizovaných informácií o progrese tejto komisie boli vypracované ad hoc požiadavky e, na poskytnutie informácie, e, informácií členských štátov, ale e, pravidelne. Komisia na to nemala právny mandát kontrolovať tieto informácie a zistili sme, že aj pre údaje, ktoré boli poskytnuté v rámci, v rámci ESF, tie kontroly neboli vždy efektívne. Analýza informácií predložená rady na základe toho správa komisia pokúzala určité e, nedostatky, čo sa týka spolahlivosti a kompletnosti, keďže nemohli byť urobené systematické kontroly. Takisto sme objavili potenciálne riziko, e, že tie e, vyhlásenia neboli správne a spolahlivé. Na záver tejto správy sme ešte zahrnuli tri eh, ďalšie veľmi dôležité odporúčania, ktoré sa týkajú um, riadenia očakávaní na strane komisie pre budúce iniciatívy podobného charakteru, podobnej eh, povahy v oblasti zamestnanosti, zároveň zamerané na to, ako by komisia mala posudzovať eh, doplnky operačného programu v rámci nového programového obdobia a takisto aj zamerané na zavedenie minimálnych kontrol Eh, overiteľnosti a vlastne autentickosti takýchto tvrdení. Kým komisia tvrdila, že nový rámec, eh, nový programový rámec pre obdobie 2014 až 2020 už vlastne upokojil, alebo teda eh, sa vysporiadal s mnohými témami, ktoré pomenovala táto správa, je ešte otázne, ako sa to konkrétne prejaví v praxi. Zároveň by som chcela využiť príležitosť a poďakovala komisii za dobrú spoluprácu, ktorú sme mali počas tohoto celého procesu Naozaj pevne verím, že tieto zistenia, tieto odporúčania, ktoré sa tu objavujú, budú veľmi užitočné pre vás všetkých. A to s cieľom ďalej zlepšovať eh, riadenie eh, takýchto iniciatív do budúcnosti. Naozaj sa teším na vaše vyjadrenia, otázky a poznámky a ďakujem pekne za pozornosť. Ivanova. Ďakujem pekne pani Ivanova by to bolo kompletné, tak ešte spomeniem, eh, že eh, vás sprevádza Vile Itele. Eh, to je bývalý kolega z nášho parlamentu. Takisto vás chcem privítať. Takisto pracuje v dvore auditorov a zaoberá sa otázkou vzťahov k jednotlivým inštitúciám. Takže teraz by sme prešli k diskusii Elizabeth Mona Šantie, pani spravodajkenia, už odišla, takže slovo má Branda Benifej. Um, thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Opäť ešte raz eh, chcem poďakovať Európskemu dvoru auditorov aj pani Ivanovej za eh, predstavenie výsledkov jej práce, a to v pléne výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť Samozrejme, zameranie tohoto výskumu je veľmi špecifické, veľmi detailné a je naozaj veľmi dôležité, aby sme v tomto smere dostali veľmi presnú, vacnú analýzu výsledkov ohľadom týchto Youth Action Teams túto štúdiu by sme mohli vlastne pomenovať ako, také, ako jednu z tých nevyhnutných e, následných iniciatív, ktorú treba vždy veľmi pozorne sledovať, lebo umožnia lepšie zamerať, lepšie zacieliť iniciatívy členských štátov a komisie, e, ktoré vlastne jednotlivé krajiny vyvíjajú preto, aby sa vysporiadali s nezamestnanosťou mladých. Vieme veľmi dobre, že tých iniciatív nie je toľko, koľko by sme ich chceli mať. A teda máme povinnosť ako zástupcovia európskych inštitúcií zobrať si z nich to najlepšie tak aby tu nedochádzalo k nejakej strate zdrojov a omrhaniu zdrojmi. E, túto analýzu e, považujem za mimoriadne dôležitú, za veľmi relevantnú, pretože útočí tak celkom do stredu e, toho, čo sme chceli pomenovať. A síce, ako je ESF využívané pri riadení operačných programov. A teraz nie len v súvislosti s tým, koľko peňazí bolo vynaložených a ako, ale aj ohľadom toho, aké výsledky sa nám podarilo vďaka nem dosiahnuť. Toto je naozaj kľúčové a odporúčania dvoru auditorov sú veľmi relevantné a mali by byť vzaté do úvahy pri príprave všetkých budúcich programov. Dovolte mi povedať, že Európsky sociálny fond je nástroj, s ktorým by sme mali veľmi opatrne a citlivo zaobchádzať. Neraz bol zneužívaný a bol aj zoškrtávaný, najmä v rámci rokovania o poslednom viacročnom finančnom rámci. A teraz je vlastne natiahnutý všetkými smermi, pretože to pokrýva e, všetky e, iniciatívy a vlastne všetky aspekty, ktoré sa týkajú ľudských zdrojov. Nestavia to diálnice, e, ale dokáže budovať mosty, ktoré premostujú tie rezervy a, a vlastne priepasti, ktoré existujú v našej spoločnosti. Takže naozaj môžeme vidieť, že tieto dáta systematicky počerkujú to, že tieto um, medzery sa ďalej prehlbuje, rozširujú a to si nemôžeme dovoliť. Takže naozaj ďakujem veľmi pekne za vaše úsilie aj za tento dokument, ktorý ste pripravili. Ehm, budem to potom distribuovať eh, v rámci svojej siete a pokúsim sa to čo najviac eh, zviditeľniť a vyzývame kolegov, aby robili to isté pretože potrebujeme naozaj dobre informovanú diskusiu o tejto téme ohľadom toho, ako dokážeme zlepšiť prácu našich fondov, najmä ESF a toho všetkého, čo je spojené s, nezamest- so zamestnanosťou mladých a iniciatívou pre zamestnávanie mladých e, globále. Ďakujem pekne. Dankeschön. Nun hat Jana, Jana Rytňanská. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj len v krátkosti, a možno by som mala otázku. A jednak, či vy alebo komisia by ste mohli pomenovať, alebo teda v mene komisie pomenovať príklady, um, ako sa zmenil monitoring um, a audity oproti obdobiu 2007 až 2013, aké zmeny komisia urobila a takisto, ak by ste ešte mohli možno viac povedať o odporúčaniach. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem. Spravodajkyňa z ALDE nie je prítomná, z GUE takisto nie je prítomný nikto, ani od zelených, takže teraz nasleduje Laura Adžea. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda, a ďakujem aj zástupkyni Európskeho dvora auditorov. Predovšetkým tá prvá vec, ktorú by som chcela povedať, je to, že táto iniciatíva sa zrodila nie preto, aby sme odmeňovali alebo chválili členské štáty, ktoré boli súčasťou tejto iniciatívy, ale práve preto, že to sú tie krajiny, ktoré zlyhali, ktoré nesplnili tie ciele, ktoré boli vytýčené v oblasti zamestnávania mladých. Takže Taliansko rozhodne nevyhralo nejakú odmenu alebo nejakú cenu za to, že v eh, tomto výskume. Jednoducho je to skôr dôkaz toho, ako veľmi je zanedbávaná otázka zamestnanosti mladých. V tomto smere naozaj Taliansko absolútne nemá žiadnu víziu ani nejakú stratégiu. Takže máme tu takúto možnosť e, na novo vlastne realokovať prostriedky, ktoré neboli využité. Prečítal som si veľmi pozorne výsledky tejto analýzy a toho, čo obsahuje, hoci to nie sú definitívne závery, je celkom zrejmé, že sme nanovo nedokázali zadefinovať nejaký akčný plán a ak sme aj niečo v tomto smere spravili, tak sme vlastne nič ďalšie neurobili. Tieto kroky totiž nie sú operatívne a ďalej sme zavalení pod lavínou talianskej byrokracie, ktorá nás vlastne nikam neposúva, sme tam celkom izolovaní, uväznení a premrhali sme jednu ďalšiu vzácnú príležitosť Um, takže nemôžeme vlastne ani spätne realokovať prostriedky, ktoré neboli vyčerpané. Takže v tomto smere by som eh, chcel nadviazať na kolegu Benifej. Um, je dôležité, aby sme o týchto veciach hovorili, je dôležité pomenovať tieto príležitosti a snáď snáď si konečne uvedomíme, že toto je sektor, ktorý je naozaj mimoriadne reálny, je mimoriadne existujúci, najmä v našej krajine. Pretože asi ani nemá zmysel o tomto už hovoriť po taliansky, hovoríme o tom iba po anglicky, pretože e, vzniká tu nová generácia nezamestnaných ľudí, ktorí e, nielen, že sú nezamestnaní, ale nemajú ani základné zručnosti preto, aby dokázali reagovať na ponuky na trhu práce a nedokážu predložiť svoje vzdelávanie, svoju odbornú prípravu. Jednoducho sú neuplatniteľní. E, takže naozaj v tomto smere pre Talianskom sú obrovské výzvy a my sme pri plnení alebo pri využití tejto príležitosti, ktorú sme mali, obrovským spôsobom zlyhali a vlastne premrhali sme veľmi vzácnú možnosť. Um, takže budem šíriť tieto informácie, pretože toto je obrovská medzera, ktorú treba nejako vyplniť, ktorú treba vyriešiť. Sú to milióny eur, ktoré sme my vlastne premrhali a naďalej ich vlastne nevyužívame účelne aj v tomto období, ako práve hovoríme. Teraz k diskusii a k diskutantom Janova Jazovlecka, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, a chcem rovnako poďakovať aj za veľmi zaujímavé a podnetné čítanie v tejto správe. Musím povedať, že som to čítala s istým smutkom, pretože je jasné, že úloha komisie, ktorá sa v tomto smere e, opisuje, je veľmi nízka. Komisia rozhodne nekonala nejak vo veľkom a tento dokument je mimoriadne dôležitý, e, pretože hovoríme o čase krízy. V čase krízy e, sa mladí a situácia mladých zhoršila veľmi zásadným spôsobom. Mohli by ste nám vysvetliť, prečo je tomu tak? prečo Európska komisia akceptovala ako jediné kritérium pre hodnotenie tohoto e, programu práve e, tú zamestnanosť. A nie je to ani tak o konečnom výsledku, pretože všetky členské štáty tu hovoria o celkovom počte účastníkov programu a hovoria, že e, počet účastníkov neovplyvne konečný výsledok úspešnosti. Konečný výsledok úspešnosti alebo indikátor úspešnosti je zamestnanosť. Ale Portugalsko ukázalo iné indikátory, napríklad počet novovytvorených pracovných príležitostí príležitosti, nový e, počet e, vlastne e, učňovských pozícií, nový počet rozšírených pracovných príležitostí. Takže prečo komisia nemôže využívať takéto indikátory? Prečo komisia nemôže použiť túto metódu na indikovanie výsledkov a prečo nevieme zabezpečiť, aby aj iné členské štáty používali takéto indikátory? Jednoducho prečo komisia neoverovala ehm, účinnosť merania týchto indikátorov. Hovoríme o verejných fondoch, o fondoch, ktoré musíme využívať a vyčerpávať veľmi obozretne. A komisia nejakým spôsobom nekontrolovala, či toto opätovné preprogramovanie fondov reálne viedlo k tomu, že ľudia získali nové pracovné príležitosti. Prečo nemáme takéto merania a prečo to nekontrolujeme? Jednoducho, nebol tu dostatočne široký mandát na strane komisie pri úplnom hodnotení úspešnosti tohoto programu. A chcem upriamiť pozornosť všetkých na nasledujúcu skutočnosť. V projekte som si čítala o takom príklade um, úspešného, úspešného scenára, úspešného vývoja v Taliansku, a pritom veľmi dobre vieme, že tam samozrejme je veľmi veľa byrokracie, veľmi veľa uh, rôznych uh, rôznych eh, tlačí, ktoré treba vyplňať a tie v nejakom prípade neulahčujú tú situáciu. Takže aký to je pozitívny príklad, keď tam bolo toľko byrokracie? Ďakujem pekne. Už sme mali príležitosť e, osobne si vymeniť názory. Myslím, že boj proti nezamestnanosti u mládeže tu e, pomaly napredujeme v Európe a preto je dôležité analyzovať, aké sú dôvody e, a ako môžeme my ako Európania, tým myslím európske inštitúcie, ale aj členské štáty, ako sa môžeme zlepšiť. Nie je len o nedostatky, Eh, využívaných finančných prostriedkov, ale aj kvalita, čo sa spraví s tými peniazmi. A komisia nemôže všetkým členským štátom eh, nariadiť, naordinovať tie isté recepty, pretože situácie v jednotlivých členských štátoch sú veľmi odlišné. Myslím, že štruktúrálne zmeny sa musia diať priamo na mieste a presne vidíme, v čom spočívajú problémy. Pre mňa je otázka, či sa môžete vyjadriť aj ku kvalite, v princípe ku kvalite e, pracovných ponúk. Podľa mňa nemá význam, aby sa e, podnikom poskytovali peniaze a tieto potom tie peniaze využijú akokoľvek, ale cieľom by malo byť, aby to e, boli trvalo udržateľné kvalifikované pracovné miesta pre mladých ľudí. Aké máte skúsenosti so zahrnutím oboch sociálnych partnerov, teda nie len e, podnik, asociácie, podnikové asociácie, ale aj odbory priamo na mieste, ktoré často poskytujú veľmi podrobný náhľad do danej situácie. Dobre, ďakujem veľmi pekne ešte raz a myslím, že je dôležité, aby ste nám pomohli aby Európa týmto naliehavý problém nezamestnanosti u mládeže naďalej riešila. Dobre, takže teraz som sa vynimočne sám napísal na zoznam, pretože chcem poukázať na to a možno, že dvor auditorov by takisto mohol byť dôležitým pomocníkom, respektíve sprostredkovateľom v tejto otázke. Minulý rok sa výrob vyjadril k otázke iniciatíva zamestnanosti mládeže a sťažoval sa, že neexistuje dostatok, dostatok konkrétnych, rýchlo efektívnych projektov na boj proti nezamestnanosti medzi mládežou. Ja sám som to využil ako príležitosť a e, pustil som sa do takého nápadu, e, ktorý vznikol v mojom okolí a konkrétne išlo o otázku, že máme regióny a štáty s vysokou nezamestnanosťou u mládeže, a tieto sú oprávnené e, využívať prostriedky z ESF, ako napríklad Grécko, ale e, chýbajú tam e, pracovné miesta v dôsledku s tou prechádzajúcou témou. Za uplynulých 5 rokov 220 miliónov podnikov v Grécku skrachovalo a kde tam má dôjsť k tomu duálnemu profesnému vzdelávaniu. Ale máme v Európe aj regióny, ktoré hľadajú ľudí, ktorých by mohli vyškolovať. Turingen má 30 e, prázdnych miest, pokiaľ ide o vzdelávacie kapacity. Od e, piatku existuje memorandum porozumenia medzi gréckou vládou a e, vládou Turingenu, ktorá sa rozhodla kvalifikovať učiteľov greckých a kvalifikovať gréckých učiteľov v Turingene. To je pomerne rýchle a nebyrokratické. Stretne sa, stretnú sa podniky a komory za jedným stolom a všetky podniky a všetky komory e, lamentujú nad tým, e, že takéto vzdelávacie projekty s Ukrajinou, s Polskom, s Gréckom, s časti aj s Talianskom že takéto projekty boli e, vyvinuté, ale jednoducho chýba to zvyšné financovanie. Ide o vzdelávanie 25 e, portugalských e, mládež, mladých e, a ide o stavebníctvo a chýba však e, 77 tisíc eur na takýto projekt a podniky a tí, ktorí chcú e, na tom spolupracovať a predsetovia tých komor sa stiažujú nad tým, ako sa to stráca v byrokracii, a to nielen na nemeckej úrovni, ale aj na európskej úrovni. A zlyháva to práve na tejto byrokracii a nenapreduje to práve v dôsledku tejto byrokracie. Myslím, že naozaj my ako výbor máme dôvod e, sa týmto zaoberať a pracovať na tejto problematike, ale moja otázka na dvor auditorov je aj, do akej miery vy Eh, by ste mohli podporiť takéto úsilia. Eh, dnes eh, sa môžeme, môžeme to ľutovať, ale musí to celé mať konkrétne dopady. Ja som proti tomu, aby sa tlačilo ešte viac dokumentov, ale mali by sme byť naproti tomu iniciatívnejší. V Nemčine je také zlé porekadlo, že keď nevieš ako ďalej, asi sa to rímuje len v Nemčine, ak nevieš ako ďalej, tak urobíš pracovný kruh a keď už ničomu nerozumieš, tak vyvinieš projekt. Ja si myslím, že aj jedno, aj druhé je nezmysel, ale ide o veľmi praktické iniciatívy v týchto prípadoch. E, naše obidve inštitúcie sa tomu venujú a mohlo by to napredovať, pretože to dlhujeme našim budúcim generáciám. Takže nech sa páči pani Ivanová. Dobre, takže najprv komisia. Asi dáme slovo komisii najprv. Za komisiu, prepačte. Jiří Plešitý, eh, Head of Unit eh, DK Ample. To som ja. Dobré ráno a ďakujem veľmi pekne za slovo aj za priestor pre komisiu. Pokúsim sa veľmi stručne eh, vystúpiť, aby som nepredlžoval diskusiu. Počul som niekoľko otázok, ktoré boli určené komisii, takže pokúsim sa na ne odpovedať a ako na úvod by som rád chcel poďakovať dvoru auditorov za prácu, ktorú vykonali a takisto aj za veľmi vyváženú správu, ktorú pripravili a vlastne vytvorili v rámci tejto veľmi dôležitej politickej iniciatívy, a síce teda Youth Action Teams. Um, naozaj komisia súhlasí s tým, že sú tu akési inherentné Eh, problémy, ktoré súvisia so systému zdieľaného manažmentu, ktoré, na ktoré narážame pri eh, monitorovaní tejto iniciatívy, ktorá je takou krátkodobou, jednorázovou podporou členským štátom v rámci boja proti nezamestnanosti mladých, eh, keď dosahovala najvyššie úrovne. Zároveň sme presvedčení, že rozhodnutie spustiť túto iniciatívu bolo naďalej dobrým rozhodnutím a že táto iniciatíva priniesla pozitívne výsledky v členských štátoch, ktoré boli zapojené tohoto procesu. Preto všetkým, akým spôsobom to vlastne pomáhalo e, členským štátom realokovať prostriedky e, s cieľom poskytnúť im dostatok nástrojov, v rámci ktorých mladí ľudia budú môcť lepšie získavať pracovné príležitosti alebo zlepšovať svoju kvalifikáciu. A ako hovorila pani e, Ivanová, tieto projekty ešte stále prebiehajú, takže je možno ešte stále priskoro posudzovať plný dopad tohoto nástroja, ale jednoznačne veci sa stali, veci sa menili a darilo sa nám e, prispievať k celkovému zníženiu vysokej miery nezamestnanosti mladých ktorú stále vidíme, tá miera nezamestnanosti mladých je stále ešte príliš vysoká, nezmenila sa táto situácia a zdá dosť rýchlo, ale e, globálno, globálne sa táto situácia začala zlepšovať a zlepšuje sa už počas niekoľkých posledných mesiacov. Zároveň, vám predseda, chcem povedať, že odporúčania dvora auditorov sú také, ktoré dokážeme podporiť, vieme sa pod ne podpísať a Zároveň sme presvedčení, že v rámci našej analýzy a v rámci našich návrhov pre podporu toho celkového rámca, ktorý vlastne upravuje fungovanie finančného rámca 2014 až 2020, tak sme e, sa nie málo lekcií naučili z toho predchádzajúceho obdobia. Veľa sme sa poučili, ale zároveň súhlasím aj s tým, čo hovorila, hovorila pani Ivanová, a síce, že potrebujeme vidieť, aká bude realita v praxi. A síce potrebujeme si, tak povediať, počkať na neskoršiu fázu tohoto finančného obdobia. Až vtedy budeme múdrejší, vtedy budeme môcť si možno nejaké konkrétne lekcie eh, prevziať do ďalšieho obdobia a uvidíme, aké prípadné nedostatky sa nám objavujú. Dovolte mi ešte reagovať na jednu, dve otázky, ktoré sa objavili. Eh, súviseli najmä s otázkou pani Žitňanskej ohľadom eh, monitorovacieho rámca. Bez toho, aby som zachádzal príliš do detailov e, z dôvodu nedostatku času, chcel by som povedať, že dva také základné prvky zlepšenia pre finančný rámec od roku 2014 sú, že sme zaviedli kompletnú, robustnú sadu spoločných indikátorov, e, ktoré všetky členské štáty musia zapojiť, musia ich vlastne využívať pre monitorovanie dopadov jednotlivých krokov, jednotlivých aktivít. To je aj príloha k naredeniu o Európskom sociálnom fonde a tie na novo zahrňajú aj indikátory, ktoré merajú výsledky eh, v konkrétnych aktivitách Napríklad konkrétne merajú to, čo sa deje e, s zapojeným ľuďom, ktorí sú súčasťou týchto ESF projektov 6 mesiacov potom, ako sa podpora skončí alebo ako prestanú požívať výhody tejto podpory. To je naozaj veľmi dôležité. Je to spoločná sada indikátorov, ktoré nám umožnia vlastne e, hľadať agregované a porovnateľné dáta medzi členskými štátmi. Druhá dôležitá vec je tá, že táto robustnosť a dôveryhodnosť týchto dát a týchto monitorovacích systémov sa stáva naozaj veľmi dôležitým kritériom pre posudzovanie zlepšenie eh, funkčnosti celého systému riadenia a kontroly eh, pre fondy v členských štátoch. No a práve preto sa to vlastne stalo aj súčasťou eh, systému auditov zo strany národných kontrolných úradov, národných auditorov, ale aj zo strany komisie, aby sme vlastne overovali dôveryhodnosť týchto systémov a dôveryhodnosti dát, ktoré nám tvoria. Takýmto spôsobom by sme všetci mali mať väčšiu dôveryhodnosť voči tým dátam, ktoré získavame prostredníctvom týchto systémov. Ak by som mal teda pomenovať len dve základné zmeny alebo dve základné zlepšenia pre e, obdobie 2014 až 2020, boli by to práve tieto. A dovolte mi to uzavrieť ešte veľmi stručne, chcem reagovať na tú otázku, prečo komisia e, nemohla možno vytvoriť robustnejší systém monitoringu. a síce čo presne sa stalo s tými fondami, ktoré boli súčasťou týchto Youth Action Teams, tak hlavný dôvod pre to, prečo sme nemohli konať, je to, že to rozhodnutie, ktoré bolo v tomto čase prijaté, bolo, aby sme videli tieto Youth Action Teams ako akési krátkodobé politické ad hoc iniciatívy. A jedným z faktorom v, tejto, v tomto kontexte bolo aj rozhodnutie, že, že to chceme celé urobiť bez toho, aby sme menili legislatívny rámec. Pretože to by nám naozaj trvalo veľmi dlho. A pravdepodobne by to e, viedlo k tomu, že by sme mali ešte viac byrokracie. Takže komisia musela vlastne využiť ten rámec, ktorý sme mali, ktorý bol reálne zavedený, bez toho, aby sme pridávali akékoľvek nové požiadavky, akékoľvek nové e, povinnosti pre členské štáty. A teda my sme vlastne využili tie reportingové nástroje, ktoré sme mali k dispozícii, pričom sme nemali žiaden právny základ, ako je hovorila pani Ivanová veľmi správne. E, vytvárali sme akési ad hoc neformálne požiadavky pre členské štáty, aby nám nahlasovali tieto informácie, tak aby sme to následne mohli potom vlastne odkomunikovať ďalším partnerom rade a parlamentu to sme aj spravili a myslím si, že toto bolo práve aj v súlade s tým celkovým rozsahom tejto, celkovým rozsahom tejto iniciatívy a s tým, čo táto iniciatíva mala reálne získať v praxi, čo mala dosiahnuť. Ale poučili sme sa aj do ďalšieho obdobia, ako som už hovoril. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Pani Ivanova. Mm, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým poslancom za hodnotné vyjadrenia. Úprimne povedané, aj tie nám pomáhajú zlepšiť našu prácu a budúce správy, takže som vďačná za všetky vaše pripomienky či otázky a prejdem rovno na konkrétne vyjadrenia. Pán Benevej, hovoril o ničom veľmi dôležitom vo všeobecnosti pre takéto iniciatívy a o tom, ako by sme sa mali snažiť ich čo najlepšie využiť, e, nedostatky vylepšiť ich, ale vnímať aj pozitíva a vždy sa snažiť e, vyváženie e, predovšetkým v tých výkonových auditoch hovoriť nielen o chybách, ale aj o dobrých príkladoch pozitívach. Takisto tu zaznelo to, že by sme sa nemali zameriavať iba na to, koľko sa minulo, ale aj aké výsledky boli dosiahnuté. A to je práve presne zásadou pre výkonové audity, aby sme zistili konkrétne výsledky, nielen aká kvantita, aké množstvo sa minulo, čo to stálo, ale hodnotiť aj kvalitu. A plne s vami súhlasím, že ESF by sme mali s ním naobchádzať opatrne, ako som tu zaznelo, nejde to o budovanie diálnic, ale je to dôležitý nástroj, ako pomôcť najzraniteľnejším skupinám. Mimo tohto auditu e, by som mohla povedať, že pre ESF väčšinou sledujeme to, že keď je tam menšia miera chybovosti v porovnaní s inými štruktúralnými fondami, ale čo sa týka výsledkov výkonov, je to veľmi špecifické, pretože ako ste povedali, nie je to niečo hmatateľné, čo sa môžete ísť pozrieť, dotknúť sa toho a teda ťažšie sa to hodnotí. Ale dovolte zároveň povedať aj to, že podľa mňa by sme nemali vnímať ESF a takéto iniciatívy ako nejaký všeliek, ktorý vylieč, vyrieši celkový problém, v tomto prípade nezamostnanosti mládeže. Ak môžem e, prejsť na vaše závery, pán predseda, myslím si, že ste veľmi správne upozornili na to, že je tu zopad dôležitých aspektov takéhoto holistického prístupu, ak to tak môžem nazvať, že sa že to nezapája iba ESF peniaze a projekty, ale zapája to aj väčšie skupiny, obchodné komory, podnikateľskú obec, e, vzdelávacie inštitúcie, spoluprácu členských štátov, mobilitu pracujúcich, Erasmus pre podnikateľov, o ktorom sa hovorilo v predchádzajúcej diskusii, ktorú ste tu mali, byrokracia. To sú zásadné otázky a vždy tá diskusia, teraz hovorím mimo tohto auditu, ale vždycky tá diskusia sa zvrtne na to, čo je správna rovnováha medzi mechanizmy kontroly a výkonmi, výsledkami na stane druhej. Na jednej strane chceme kontrolovať, chceme vedieť, koľko a ako efektívne sú peniaze čerpané a použité. A na druhej strane nechceme to príliš byrokraticky zaťažiť a uh, odradiť e, beneficientov, aby vôbec sa žiadali o um, projekty. Takže to je otázka efektívnosti a ide aj o to, ako môžeme pomôcť. No, pomôcť môžeme všetkými možnými spôsobmi, so všetkými auditmi, ktoré robíme nielen finančnými auditmi, ale všetkými výkonovými auditmi, v tomto konkrétnom kontexte ste spomenuli odbornú prípravu, vzdelávanie a ich udržateľnosť. Chcela by som využiť túto príležitosť a povedať, že už pripravujeme ďalšie špeciálne audity, audit vzdelávania, ktorý mám v kompetencii. Ten by sa mal čo skoro e, rozbehnúť a keď bude hotový, rada vám ho prídem predstaviť. Takisto udržateľnosť projektov, to je ďalšia dôležitá téma, ďalší dôležitý ukazovateľ Prejdem teraz na ďalšie konkrétne otázky, ktoré tu zazneli. Pani Žitňanská chcela konkrétne príklady monitoringu. Myslím si, že komisia dala dostatočnú odpoveď. Môžem k tomu povedať len toľko, že je pravdou, že nový regulačný rámec predpokladá oveľa väčší počet špecifických e, výkonových výsledkových ukazovateľov, Eh, je ich niekoľko strán tých ukazovateľov. Uvidíme, ako to v praxi bude fungovať, ale existujú, sú v novom nariadení a eh, uvidíme, ako sa to celé zrealizuje. Čo sa týka odporúčaní, vidíte na poslednej strane našej správy, sú tam podrobne rozpísané tri odporúčania. Prvé, najdôležitejšie, podľa mňa osobne rieši zásadnú výzvu tejto konkrétnej iniciatívy. Ide o to, ako riešiť e, čo s očakávaniami a ako riešiť podobné problémy podobného typu v budúcnosti. A to presne odporúčame pre budúce iniciatívy tohto typu, aby komisia zohľadnila všetky možnosti a existujúce obmedzenia E, spôsobené politickým a právnym kontextom, špecifické znalosti a expertnosť danej oblasti, dostupnosť finančných prostriedkov na úrovni EÚ či členských štátov. Druhé odporúčanie e, hovorí o tom, ako by komisia mala zabezpečiť e, budúce požiadavky členských štátov, ako zlepšiť to, ako členské štáty môžu žiadať ďalšie zmeny E, čo s rozpočtovými transfermi, požadovať od členských štátov, aby podávali dostatočné podobné hlásenia o transferoch v rámci operatívnych programov a zmien priorít v svojich výročných implementačných správach. Vidíte, sami si to môžete prečítať, nebudem to celé čítať a v posledných stranách 36, 37, 38. Dúfam, že tieto odporúčania budú zohľadnené a využité pri budúcich iniciatívach. Pani Agea, vy ste spomenuli konkrétny talianský prípad. Áno, Taliansko bolo súčasťou tohto auditu ako jeden z 8 členských štátov a takisto ste spomenuli, že potrebujete práve takéto informácie. Nebudem sa opakovať, dúfam, že tieto informácie budú užitočné, pretože to sú špecifické slabiny, ktoré nám môžu slúžiť ako príklad toho, čomu sa vyhnúť v budúcnosti. Pani Jasloviecka, vy ste sa pýtali úlohe komisii. Myslím si, že komisia vedela lepšie zodpovedať na túto otázku. Áno, ja môžem len povedať, že je pravdou, že tu nebol právny základ na riešenie týchto otázok a ten proces sa realizoval viac menej dobrovoľne zo strany členských štátov. Pani Štánbruk, ďakujem pekne za vaše vyjadrenia. Súhlasím s vami v tom, že veci nejdú tak rýchlo, ako by sme si všetci želali. Predovšetkým eh, v oblasti zamestnanosti mládeže. Máte pravdu, keď hovoríte, že je dôležité nie len toľko, koľko peňazí sa minulo, ale aj kvalita, ktorá, ktorú to priniesie. To sa vraciam k tej prvej otázke. Takisto súhlasím s vami, že tu neexistuje žiadne univerzálne riešenie pre všetkých a to je výzva aj pre komisiu, aby našli správny prístup, ako riešiť tieto veci, pretože rôzne členské štáty majú svoje špecifika. A to je jedna špecifická výzva. Uvidíme, ako sa s ňou vysporiada nový rámec v rámci nového programovacieho obdobia. Jedna veľmi dôležitá otázka, ďakujem, že ste ju položili, hoci nie je súčasťou tohto konkrétneho auditu. Kvalita ponúkaných pracovných príležitostí, hovorilo sa o tom detailne pri prvej správe za ruke pre mladých, kde to bolo z našej strany hodnotené ako jedna z hlavných nedostatkov slabín. Nenazval by som to problémom, ale tu sme naozaj upozornili na to, keď sa navrhovala táto záruka, dizajnoval celý projekt. Potom otázka toho, čo je dobrá kvalita ponúk, e, čo sa týka typu pracov, zm, pracovných zmluv, dĺžky, typu zamestnania, čiastočný úvezok, plný úvezok, čiže tu nie je legislatíva, ale minimálny systém požiadaviek, ktorý by v rámci fungovania jednotlivých členských štátov fungovala aby orgány si mohli stanoviť, ako majú vyzerať minimálne kritériá, samozrejme zohľadňujúci špecifickú situáciu, ale minimálne by sme mali mať minimálny zoznam požiadaviek, ktorý zaručí nie určité, akékoľvek pracovné miesta, ale kvalitné pracovné miesta pre mladých podnikatelia, zamestnávateľi, aj odborári, všetci by uh, chcem ale do toho zapojiť. To súvisí s otázkou pána predsedu a s myšlienkou toho, že táto konkrétna iniciatíva nie je jediným liekom na vyriešenie problémov, ale iba jednou z drobných súčastí celkového riešenia. Asi som zodpovedala na všetky otázky, aspoň dúfam. Ak nie, rada na ne zodpoviem. Ak sa mi to podarilo, tak ešte raz ďakujem pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ešte chcem zdôrazniť jednu vec z vašich záverov. Samozrejme, ide pritom o európske daňové financie a musíme E, sledovať ich využívanie, aby sme, sa, aby sme zabránili zneužívaniu, ale podporujem výslovne ten návrh, aby sme našli rovnováhu, aby všetky nevyhnutnosti kontrolných mechanizmov a e, doloženia správneho použitia, aby to neviedlo k tomu, že ten problém e, ako nezamestnanosť nebudeme môcť včas vyriešiť. Tu musíme ešte pracovať aby e, sa nám podarilo dosiahnuť ten kvalitatívny rámec. Už sme o tom diskutovali tu na výbore. Takže je o to, aby sme nepodporovali najlacnejšiu právu na, za najhorších podmienok, ale e, nemá to nič dočinenia e, s tým kvalifikačným rámcom. E, Takže tu, aj čo sa týka európskeho rámca, aj čo, ta, čo sa týka vnútroštátnych kontrolných mechanizmov, ešte nás čaká veľa práce. Chcem sa vám poďakovať za vašu podporu, bol by som vám vďačný, keby ste aj v budúcnosti E, sprevádzali prácu nášho výboru. Myslím, že si to vyžaduje užšiu a pragmatickú spoluprácu na to, aby e, sme to docielili náš spoločný cieľ. Dobre, takže v takom prípade želám všetkým e, dobrú chuť a príjemnú obedňajšiu prestávku a stretneme sa opäť o 15. hodine v tejto miestnosti.